Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Nous allons commencer la session d'aujourd'hui. Euh, Dámy páni, dobrý deň, začneme schôdzu. Najskôr musíme prijať e, program. No. Máte nejaké vyjadrenie, prosím, k programu? Ak nie, tak budem považovať program za schválený. Oznámenia predsedajúceho prebehnú zajtra, môžeme preto prejsť ich hneď k bodu 3 a tým je seminár na tému hlavné príčiny chudoby žien. Je to veľmi významná aktuálna téma. Celkom iste naši hostia nám poskytnú mnoho užitočných informácií a poznatkov, aby sme lepšie pochopili, prečo ženy sú tak výrazne ovplyvnené chudobou viac ako muži. Chcem privítať prvú rečníčku, pani Agnešku Geringer, ktorá je z Nemecka a povie nám niečo o rodovej nerovnosti a hlavných príčinách eh, chudoby eh, žien. Prečítam vám v krátkosti niečo z jej životopisu. Pôsobí ako výskumníčka na univerzite v Göttingene v Nemecku v júli 2010 e, uzavrela svoje štúdium e, na Turínskej univerzite. V nedávnom dokumente spolu s profesorom Stefanom Klasenom sa venuje analýze dopadu e, rodinnej politiky na účasť a zamestnanosť žien v EÚ. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som vám mohla prezentovať výsledky našej práce. Táto prezentácia si kladie za cieľ uviezť vás do témy tohto semináru, ale ešte predtým, ako začneme hovoriť o chudobe žien, ešte e, podľa mňa je na mieste jedna poznámka. Ak by sme totiž nemali nerovnosti v príjme medzi mužmi a ženami, nemali by sme ani chudobu žien. Teda rozdiely v príjmoch veľmi úzko súvisia s témou chudoby Prezentácia, ktorú som si dnes pripravila, vychádza z výsledkov projektu, na ktorom pracujem spolu s e, profesorom Klasenom a ďalším e, kolegom z Göttingenu, Karlosom Gidelovosom. Teda vo všeobecnosti a rodovo neutrálnych e, dimenziách sme skonštatovali, že rozdiely v príjmoch a chudoba sa prehlbujú v celej Európskej únii a to sa dá dokázať aj na konkrétnych údajoch. V ľavej časti vidíme rozdiely príjmoch, ktoré reprezentuje eh, koeficient Gini a v pravej časti vidíme mieru chudoby, eh, ktorá sa meria eh, miere vystavenosti rizika chudobe. A konkrétne ide tu o 60 podielu priemerného príjmu v sociálnych transferoch. Oba tieto pojmy, aj rozdiel v príjmoch, aj chudoba, sa dajú dať do súvisu e, so zmenami v rozdelení príjmu, taktiež v rozdieloch e, v systémov presunu dania, taktiež e, v celkom systéme spoločnosti a z vedeckého hľadiska sa dá diskutovať dosť dlho o tom, ktorý z týchto faktorov ovplyvňuje najviac tieto koncepty. Vidíme, že je tu veľký rozdiel eh, medzi príjmami obohradov v celej Európskej únii a je z hľadiska eh, dlhšieho časového dobia aj medzi vekovými skupinami. Eh, podložím to aj konkrétnymi číslami. Teda musíme skôr porovnať plné čiary a Mm, čiarkovanej krivky vidíme, že je tu um, trvalý a výrazný rozdiel v príjmoch, ten sa však postupne zmenšuje. Vidíme, že v roku 2013 je ten rozdiel aj pre 27, aj pre Európsku 15 bol o niečo menší ako eh, v priebehu celého obdobia. Tento rozdiel sa vníma bez ohľadu na presnosť konceptu príjmu, či ide o referenčnú hodnotu, e, ktorá sa postupne časom mení, alebo či ide o presne stanovenú sadzbu referenčnej hodnoty e, v konkrétnom čase, alebo či vychádzame e, z hodnotenia ex post alebo ex ante sociálnych transferov. Pokiaľ ide o vekové skupiny, z pohľadu vekových skupín vidíme, že medzi deťmi nie sú tak zmerej žiadne rozdiely, čo sa týka rodovej rovnosti. Postupne sa však tento rozdiel prehlbuje eh, v vyšších vekových eh, kategóriách, eh, najmä vo veku 16 do 24 rokov vidíme, že ten rozdiel je už dosť výrazný a taktiež v produktívnych ľudí, aj tu je ten rozdiel dosť veľký, stojí za pozornosť, že prípade mladých ľudí, v tej prvej vekovej skupine je to o mnoho vyššie ako v iných vekových skupinách. Um, postupne sa tento rozdiel zmenšuje, potom o vyšších vekových kategóriách a opäť neskôr prehlbuje v dôchodkovom veku. Je zaujímavé v prípade tej poslednej vekovej kategórie dôchodcov, že chudoba absolútnom meradle, teda miera chudoby e, sa znižuje postupne a taktiež dochádza ku konvergencii miery chudoby medzi e, oboma rodmi. Diskusia o miere chudoby, ktorá je podložená rodovou príslušnosťou, súvisí taktiež so zložením domácnosti keďže muži a ženy žijú v rôznych e, domácnostiach a vidíme, že domácnosti, e, ktoré vedú ženy, sú na tom vo všeobecnosti horšie. Vidíme zároveň, že dochádza k rozdielom z hľadiska chudoby medzi oboma rodmi. Čo sa týka zloženia domácnosti, aj tu to môžem podložiť konkrétnymi číslami. V e, vrchnej časti vidíme relatívne zastúpenie rôznych druhov domácností, pričom najzastúpenejšie sú domácnosti s dvoma dospelými, potom nasledujú e, domácnosti, ktoré pozostávajú iba zo žien a potom iba s mužov. Čo sa týka domácnosti, ktoré vedú rodičia, ktorí e, samostatne vychovávajú dieťa, tu vidíme, že tu je prevaha rodového predsudku, pretože v prípade žien je to zastúpenie mnoho výraznejšie ako v prípade e, mužov, ktorí by e, pôsobili ako samostatne vychovávajúci otcovia detí. Takéto domácnosti, ktoré pozostávajú samostatne vychovávajúceho rodiča, sú e, výrazne viac vystavené chudobe ako iné druhy domácnosti. Čo sa týka hospodárskej situácie, a ekonomickej situácii domácnosti, na tomto grafe vidíme, relatívnu frekvenciu deviatich druhov domácností podľa kvantálneho rozdelenia ehm, príjmu. Vidíme, že tretí typ domácnosti, teda staršia žena a taktiež piatý typ domácnosti a síce samostatne e, žijúca matka e, s dieťaťom. Tie sa sústredujú skôr v prvej polovici grafu rozdielovania príjmu, takže sú e, viac vystavené riziku chudoby. A naproti tomu domácnosti, ktoré pozostávajú buď z dvoch rodičov alebo z iných dospelých, sú mm, vo vyššej časti miery spravodlivého rozdelenia príjmu. Z hľadiska rozdelenia tejto situácie v krajinách EÚ, tu sú dosť veľké odlišnosti. Mm, vidíme tu rôzne modely. Chcela by som vám priblížiť e, konkrétnu situáciu dvoch krajín. Bulharska. V prípade Bulharska napríklad vidíme, že staršie ženy sú čas to v prvých eh, častiach eh, tohto grafu rozdielovania príjmu a taktiež vidíme, že eh, domácnosti, ktoré pozostávajú z samostatne vychovávajúceho otca, tie čiže dosť veľkým problémom, pretože sú tiež umiestnené v tej prvej časti hlavného rozdielovania príjmov. Druhou krajinou potom bolo Švédsko. Vidíme teda, že chudoba rozhodne má rodovú dimenziu. V procese hľadania vysvetlení podľa mňa stojí za to spomenúť, že dve príčiny môžu ovplyvňovať relatívne znevýhodenie e, z žien a taktiež e, rodovo neutrálnu chudobu. Prvá výzva spočíva v e, zložení domácnosti a druhá súvisí s pozíciou rôznych domácností v grafe rozdielovania príjmu. Čo sa týka prvého kanálu, teda e, zloženie domácností, k tomu sa dá povedať, že chudoba a rodové rozdiely z hľadiska chudoby ovplyvňuje podiel a konkrétny druh domácností, ktoré pozostávajú zo žien. Teda tu hovoríme o domácnostiach, ktoré pozostávajú buď zo žien s deťmi alebo bez detí, e, buď zo starších alebo mladších žien. Taktiež e, treba spomenúť, e, že aj tu trh e, s vášmi takzvaný zohráva svoju úlohu. Aj toto má totiž vplyv na míru rozdelenia príjmu a taktiež míru vystavenia chudobe. Z pohľadu politických rozhodnutí však nie je veľký priestor zasiahnuť do tohto vývoja. Možno e, relevantnejšie bude v tomto prípade druhý kanál. Ten súvisí s pozíciou jednotlivých domácností e, v procese rozdielovania príjmu. A tu sme si už všimli, že, že e, domácnosti, ktoré pozostávajú zo žien, sú jednoznačne častejšie v spodnej časti rozdielovania príjmu ako domácne si to rozdávajú s mužov, súvisí to s ich mierou účasti na trhu, taktiež s ich príjmami a taktiež s mierou sociálnych transferov. E, čo sa týka účasti na pracovnom trhu, tu vidíme, že ak by to viac ovplyvňovalo chudobnejšie ako bohatšie domácnosti, dá sa predpokladať, že by sa to pozitívne prijavilo na rozdielovanie príjmu a miere chudoby. E, čo sa týka príjmov, tu je mm, miera diskriminácie žien o mnoho výraznejšia ako v iných e, kategóriách, teda tomuto sa so zrejme budeme musieť venovať podrobnejšie. Teda, záver by sa dalo povedať, že rozhodne treba uznať, že existuje výrazný rozdiel hľadiska vystavenosti chudobe a to do veľkej miery súvisí najmä s domácnosťami, ktoré pozostávajú um, zo e, žien a to z rôznych e, druhov domácností, ktoré vedú ženy. Ak sa zlepší situácia týchto domácností, rozhodne sa to prejaví pozitívne aj na mieru znižovania chudoby a tiež na rozdieloch medzi e, oboma rodmi. Ďakujem. A za túto prezentáciu myslím si, že nám veľmi jasne pomenovala stav, v akom sa nachádzajú ženy v rozličných vekoch a kde teda prichádza k tomu, že sú najzraniteľnejšie a najviac vystavené chudobe. A tiež tu bolo spomenuté, že to súvisí s nespravodlivým alebo nerovnocenným odmeňovaním a takisto aj v tom, akom zložení sa nachádzajú domácnosti, či sú jednočlenné, alebo teda je tam iba jeden rodič s dieťaťom, alebo sú tam partnery obidvaja. Nech sa páči teraz, ak máte otázky na našu prvú rečničku, kto by chcel položiť otázku, máme priestor. Mhm. Evidujem pani Šuca a Dobre, takže nech sa páči. Hvala, hvala vam lijepo. Predavanje je bilo zanimljivo i zahvaljujem se zaista. Očito... Ďakujem pekne za zaujímavú prezentáciu. Myslím si, že v priebehu tohto popoludnia si vypočujeme ešte o mnoho viac o tejto téme, ale aj o iných témach. Chudoba má rôzne príčiny a Väčšina týchto príčin je štruktúrálneho charakteru a síce nezamestnanosť, nedostatok e, príležitostí vo vzdelávaní a nedostatok finančnej podpory vo výchove detí. A taktiež s tým súvisia aj problémy v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. E, z vašich grafov sme dokázali vyčítať, že sú to rozdiely, ktoré súvisia s osobitostiami jednotlivých členských štátov. Zrejme to súvisí s mierou hospodárskeho rozvoja jednotlivých členských štátov bez ohľadu na to, že všetky krajiny sú v EÚ. Keď hovoríme o zložení domácností, myslím si, že v mnohých krajinách e, problém súvisí aj e, s so staršími ženami len, čo totiž opustia pracovný trh, je o mnoho ťažšie opäť sa zapojiť a začleniť do tohto trhu práce. Aj toto je podľa mňa relevantná téma. Okrem toho, systém sociálnej starostlivosti nezohľadňuje ženy, ktoré e, žijú v chudobe, podľa mňa nedostatočne zohľadňujú ich situáciu a preto tieto ženy čelia závažnejším problémom ako napríklad starší muži. A e, existuje viac prekážok, e, s ktorými sa potýkajú staršie ženy ako muži v tej istej vekovej kategórii. Podľa mňa toto by bola ďalšia zaujímavá téma na diskusiu, ako ich zaintegrovať do pracovného trhu. Ženy čelia problémom, keď sa uchádzajú o prácu, keď prídu na pohovor, E, keď sú vo vekovej kategórii 45 až 50 rokov, e, nemajú takmer žiadnu šancu prakticky. A preto s tým súvisí mnoho ich problémov. Ďakujem ešte raz za vašu prezentáciu. Myslím, že by sme mali zohľadniť aj zloženie domácnosti, ale aj e, systém sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti daného členského štátu. Myslím si, že tento seminár tiež dospeje k istým záverom v tejto oblasti. Aspoň by mal. Na toto sa bude sústredovať aj naša pracovná skupina. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte ďalšie pripomienky alebo otázky, ktoré by ste chceli adresovať? Ak nie, tak prejdeme. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz za veľmi hodnotnú prezentáciu a veľmi zaujímavé informácie. A prejdeme teraz k našim ďalším hostom ktorými sú doktor Wim van Lanker z Univerzity v Antwerpách v Belgicku. A ten bude hovoriť na tému dôsledky chudoby na život a pracovné podmienky ženy a jej detí. A následne potom predstavím aj našu ďalšiu speakerku, takže nech sa páči, môžete sa ujať slova. So, hi everyone, thank you. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali a ja, moja prezentácia bude po holandsky. A by som vám chcel odprezentovať najdôležitejšie výsledky správy, ktorú som pripravil e, pre výbor, pre tento výbor v rámci otázky vylúčovania žien a chudoby žien. Možno ešte predtým, než prejdem k tej samotnej téme, chcela by som zdôrazniť, že ide o mužov a ženy, ktorí sú v aktívnom veku, čiže nie takí, ktorí už sú na dôchodku. A budeme hovoriť o otázkach súvisiacich s ich príjmom. Isté chýbajú nám ešte porovnateľné údaje pre, za Chorvátsko, teda budem hovoriť o EU27 preto. Takže vo všeobecnosti, a ja myslím si, že to bolo jasné už aj z predchádzajúcej prezentácie, že chudoba je veľkým problémom pre mužov a ženy. Ak sa pozrieme na ženy v aktívnom veku, tak 19 ehm, žien v porovnaní so 17 mužov, ale je rozdiel medzi krajinami Dánsko, Fínsko, Česká republika, Slovinsko, Cyprus. Tam je pomerne nízky, ke riziko chudoby, Rumunsko, Bulharsko, Španielsko, Taliansko, tam je riziko chudoby žien výrazne vyššie. Takisto sú aj rôzne rozdiely medzi jednotlivými skupinami žien, napríklad ženy s migračným pozadím, alebo e, ženy, ktoré sú, nepochádzajú z EÚ, alebo slobodné matky, tie sú tiež E, majú vyššie riziko chudoby. Takisto sú tu ďalšie kategórie, ako napríklad ženy Rómky alebo ženy, ktoré majú určitý postih, ale za tieto skupiny je ťažko získať údaje. Na tomto slajde je vidieť riziko chudoby mužov a žien. A vidíte aj tu ten rodový rozdiel, alebo ten gender gap. Takže údajov vyplýva, že teda nie vo všetkých krajinách je e, ten gender gap, v niektorých krajinách e, tomu skoro nie je tak, napríklad aj v Rumunsko, Polsko, Španielsko, Slovensko, Portugalsko. Všetky tieto krajiny okrem Dánska vlastne majú vysokú mieru rizika chudoby tak pre ženy ako aj pre mužov a v niektorých iných krajinách je tento gender gap menší a tým sa dostávam k druhej otázke, že teda gender pay gap je tam vyšší, kde je vlastne vyššie riziko pre ženy predovšetkým. Čiže keď sa pozrite na situáciu medzi mužmi a ženy, tam, kde krajine sa darí celkovo dobre, tak tam sú vlastne najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami. A tie veľké rozdiely v chudobe práve sú v krajinách, kde je najviac e, slobodných matiek a tam, kde je najviac slobodných matiek, tak tá je ten väčší rozdiel medzi mužmi a ženami a jediná krajina, ktorý by sa darí ako tak dobré, e, pre mužov a ženy a nemajú ani žiaden gap, gender gap, gap to je Dánsko. Takže keď sa pozrieme na prístup k službám a k rôznym um, službám, takisto ako aj pracovný trh a podobne, je všetkým jasné, že ženy, ktoré žijú v chudobe, tiež žijú aj v obydlí, ktoré je horšej kvality. To prakticky platí všade v Európe, vo všetkých krajinách. Samozrejme, keď niekto býva v horšom, nekvalitnejšom bývaní, sú tam štruktúrálne problémy s bývaním, alebo sú to vlhké byty a podobne to zvyšuje potom aj problémy zdravotného charakteru, tým sa vlastne dostávajú do toho začarovaného kruhu, kruhu vylúčenia, takisto potom ženy nemajú dostatočný prístup k zdravotníckým službám, nemajú prístup k lekárovi, nie je tomu tak vo všetkých krajinách, ale je tu nedostatok prístupu aj k všeobecnému lekárovi, čo je veľmi dôležité v stredných, stredoeurópskych krajinách, aj v Grécku, Írsku, ďalší, nie vo všetkých krajinách tomu tak je, že by mal byť rozdiel medzi tými, ktorí žijú v chudobe a ktorí nežijú v chudobe z hľadiska prístupu k lekárovi. Tiež žiť v život v chudobe tiež často znižuje aj dostupnosť eh, dopravných prostriedkov, aj verejných dopravných prostriedkov, pretože často je verejná doprava jediným eh, mož, jedinou možnosťou, ako sa z chudoby dostať. Musíte sa presťahovať alebo ísť do nejakého vedľajšieho mesta, aby ste si našli prácu a podobne. Čiže prístup k verejnej doprave je problém v takých krajinách ako je Fínsko, Rumunsko, Bulharsko, kde majú veľké ste vidiecké oblasti. A život v chudobe takisto má vplyv aj na prístup k pracovnému trhu, aj šanciam na pracovnom trhu. Viem, že sa EU sústreďuje na pracovný trh a na integráciu toho pracovného trhu, ale stále vlastne vidíme, že stále viac ženy sú z takých pracovných e, kontraktoch, ktoré sú na nižší úvezok, e, sú menej platené, majú nižšiu aj aj hodinovú mzdu a podobne. Mm, s tým súvisí aj menej rôznych práv, menej sociálnych práv a podobne. Takisto ženy sú navyše zodpovedné aj za svoje deti a to všetko vlastne situáciu zhoršuje. Tiež vidíme, že ženy, ktoré pracujú na nižší pracovný úvezok, tiež um, pritom ale tiež tým pádom vlastne majú vyššiu šancu, že E, sa ocitnú v chudobe. A je to, prečo je tomu tak? Je to tak, keď sú ženy, ktoré pracujú na polovičný úvezok, teda ak niektorá má partnera, ten už má job, takže vlastne keď aj ten druhý príjem, aj keď je e, to nižší príjem, tak stále ich drží nad hranicou rizika, čo nie platí v prípade single žien. Takže Zároveň ale zase, keď e, je to iný prípad v prípade mužov, ak e, sú muži samoživiteľia. Je tu množstvo otázok, ktoré súvisia s príjmom a znižením e, častočným úväzkom nie vždycky je to len také negatívne pracovať na čiastočný úväzok, ale iste, keď máte nižšie príjmy, tak je to určite ťažšie Eh, takže lepšie je dívať sa teda na úroveň celých rodín. Ženy, ktoré žijú um, nižší pracovný úvezok alebo v horších pracovných, horších eh, podmienkach alebo chudobnejších podmienkach, tak vlastne to má potom celý vplyv na, aj na eh, život ich detí, na ich vzdelanie, na to, aké získajú vzdelanie a postupne v živote aj to ovplyvňuje ich šance v živote. Takže tu máme problémy, kde obaj rodičia nepracujú, majú veľmi nízku šancu nájsť si prácu. Takéto prípady sú v 27 a tu vlastne je 73% detí, ktoré žijú práve v takýchto chudobných rodinách. A, a tiež vidíme tiež, že single matky matky, ktoré sú, nemajú e, pôvod EÚ, tie tiež sú vysoko zastúpené v takýchto prípadoch, ktoré, e, rodiny, ktoré sú ohrozené chudobou. Tu na tomto slajde modrý, modrý stĺpec vyjadruje počet detí, ktorý raz žije v rodine s jedným rodičom, e, alebo s, e, ktorí sú nepochádzajú z EÚ, teda a takmer 40 vlastne z nich sú v chudobe. Británia, Švédsko, Luxembursko viac ako 40 detí, ktoré majú matku, ktorá je samoživiteľka alebo e, nepochádza z EÚ, tak tie predstavujú e, tú najväčšiu skupinu. Takisto pokiaľ ide o strednú Európu, tu sú tieto čísla pomerne nízke, takže problém chudoby detí vlastne nie je úplne rovnaký po celej EÚ. V niektorých krajinách deti sa ocitnú v chudobe vtedy, kde obidva rodičia majú príjem. To je často prípadom v strednej a východnej Európe. No, že čo sa s tým dá urobiť, aké opatrenia treba prijať alebo aké politiky. už eh, efektívnosť týchto politik bude závisieť od toho, ako eh, bude sa, bude sa oplatňovať politiky pre ochranu príjmu pre rodiny a opatrenia, ktoré zabezpečia zamestnanosť eh, alebo že práca je k dispozícii a práca sa aj oplatí, keď sa pozrieme na rodiny s nízkym príjmom, a vidíme tu úroveň systémov sociálneho zabezpečenia a e, ten prach e, chudoby, tak vlastne len Irsko je jediná krajina, kde sociálna tá pomoc je dostatočne silná na to, aby udržala rodiny nad hranicou, pri, e, nad hranicou chudoby. V Dánsku je to tesne a v ostatných členských štátoch systémy sociálneho zabezpečenia nepostačujú na to, aby sa rodina udržala nad hranicou chudoby. Na tomto slajde vidíme, e, ako či pomáha získať si prácu, žiť na minimálnej mzde, napríklad Dánsku, Polsku, Holandsku, Írsku a v niektorých iných krajinách e, stačí e, single matke dos, tým, že získa si zamestnanie v všetkých ostatných krajinách, nemôžete um, byť nad hranicou chudoby um, len s minimálnou mzdou. Tak jedna z možností je jednoducho dať dokopy alebo z, snažiť sa doplniť aj ďalšie príjmy, ako napríklad detské prídavky a podobne. Napríklad tu je vidieť, ako sa znížila chudoba u tých e, párov a single rodičov, kde dostávajú aj detské prídavky. To napríklad v Norsku, e, v Fínsku aj Írsku, tam sa zabezpečuje, aby sa single matka udržala nad hranicou chudoby vo Švedsku a na Slovensku a v niektorých iných krajinách naozaj detské prídavky sú veľmi nepostačujúce. Takže tam naozaj treba veľa zlepšiť. Keď sa pozrieme na opatrenia e, pre zabezpečenie zamestnanosti, e, to znamená, že ako napríklad e, starostlivosť o dieťa, školky alebo možnosť žiť z materskej dovolenky a podobne. Tu vidíte na slajde, že deti vo veku, vo veku od 0 do 2 rokov ktoré vyrastajú v rodinách s nízkym príjmom a v rodinách s vysokým príjmom. V niektorých krajinách prakticky neexistujú žiadne možnosti starostlivosti o dieťaťa. Česká republika, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Litva, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, ale sú tu aj krajiny, kde mnoho možností um, sa využíva z hľadiska starostlivosti o dieťa a tiež je aj sociálny rozdiel. Deti, ktoré vyrastajú v, v bohatých rodinách, tie uh, skôr využívajú um, škôlky alebo zariadenia než tie s nižším príjmom, pričom EÚ podporuje e, takéto zariadenia, ktoré sú nástrojom rozvoja. Je to dobré pre deti, ktoré žijú v chudobnom prostredí a umožňuje to rodičom ísť hľadať si prácu, ale vidíme, že tieto deti vlastne nemajú prístup k tejto starostlivosti. Takže tá politika tu akoby zlyhávala, teraz pokiaľ ide o platenú materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, tam tiež sú veľké rozdiely, čiže ja môžem z toho vyvodiť, že je tu množstvo európskych krajín, ktoré ešte stále majú e, veľké práce pred sebou, aby zlepšili prístup k takým otázkam ako napríklad e, platená rodičovská dovolenka a podobne. Väčšina krajín EÚ zlyháva v tom, aby zabezpečili dostatočnú mieru príjmu e, alebo takého, ktorý by dostatočne chránil rodinu a matku, ktorá musí sa stať do dieťa hľadať si prácu. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. A vzhľadom k tomu, že Uchádzam zo Slovenska a viackrát Slovensko bolo zmienené ako krajina, ktorá má veľké rezervy, pokiaľ ide o dostupnosť služieb pre deti, pre matky, kde naozaj matky, ktoré sú samoživiteľky, čelia chudobe násobne viackrát ako um, ženy, ktoré žijú same alebo ktoré žijú v domácnosti aj s partnerom je to naozaj úloha nás, nás politikov, aby sme dokázali tieto problémy nielen identifikovať, ale aj cieľene naprávať a cieľene pomáhať tým, ktorí sú najzraniteľnejší, čiže v tomto prípade osamelé matky, matky s deťmi. Skôr ako prejdeme k možnosti klásť otázky, myslím si, že bude veľa otázok, pretože táto téma je naozaj veľmi, veľmi dôležitá. Dovolte ešte, aby som uviedla nášho ďalšieho hostia, pani Jekaterínu Čen, ktorá prichádza teda z UNICEFu a jej prednáška alebo jej príspevok e, má názov Deti recenzie, nespravodlivé dopady ekonomickej krízy. A potom by som dala priestor na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. I come... Ďakujem pekne. Ja som z e, agentúry pre výskum UNICEF, sídlime vo Florencii UNICEF je zastúpený 25 28 členských štátov EÚ. Máme tam väčšinou um, krajinské kancelárie otvorené, no a ja budem hovoriť o správe, ktorú sme v oktobri publikovali, ktorá sa volala Deti recesie, nespravodlivé dopady eh, na deti eh, bohatej krajiny. My sme eh, skúmali blahobyt detí spolupráci s OECD. Ja sa budem sústrediť aj v mojej prezentácii predovšetkým na Európsku úniu. Takže medzi rokmi 2008 a 2012, to je obdobie, o ktorom hovorím ako o veľkej kríze, e, narastla e, miera e, chudoby detí v 19 28 členských štátov EÚ. No a my sme tu hovorili o takzvanej zakotvanej chudobe, v podstate takej štandard 60 eh, eh, stredného príjmu v roku 2008 a vychádzali sme z roku 2008, ktorý sme tam stanovali referenčnú hodnotu a potom sledovali tie zmeny. Takže tá línia v roku 2008 sa potom zvyšovala len o infláciu a ďalej sme sa nezaoberali už eh, prerozdelením príjmov. Ďalej sme tam videli, že chudoba narastla v dvoch tretinách európskych členských štátov a taktiež miera e, chudoby detí narastla vo väčšine európskych krajín. A väčšina z toho dokazuje, že deti skutočne boli veľmi zasiahnuté touto krízou a teraz vám to ukážem na tomto e, grafe. Ďalej budem hovoriť o nespravodlivom dopade krízy na deti. Konkrétne budem hovoriť o tých najzraniteľnejších domácnostiach. Už som tomu to hovorilo aj v predchádzajúcej prezentácii. Sú tam domácnosti eh, s jedným rodičom, taktiež sú tu domácnosti ľudí, ktorí nepochádzajú z EÚ. Vidíte, že napriek tomu, že v roku 2008 a 2012 deti z takýchto rodín s jedným rodičom boli eh, ne, primerane viac, o, pravdepodobne ohrozené chudobou, tak tam boli menšie rozdiely v severských krajinách. A deti sú, deti sú viac ohrozené chudobou, pokiaľ e, žijú len s jedným rodičom, väčšinou je to matka. Ale chudoba, miera chudoby narastala rýchlejšie alebo klesala pomalšie prípade rodín, e, kde bol len jeden rodič. Podobný trend sledujeme v prípade detí, ktorých rodičia nepochádzajú z EÚ. V týchto prípadoch deti boli viac ohrozené chudobou, pokiaľ teda ich rodičia nepochádzajú z EÚ, ale tam teda vidíme E, obrovský náraz chudoby alebo e, pomalšie klesanie miery chudoby. Takže vieme, že e, starší ľudia alebo iné ohrozené skupiny, často sú to staršie ženy, to sú pre všetkým ohrozené chudobou. Máme tam napríklad skupinu ľudí starších 65 rokov a potom 18 rokov a mladších vo väčšine európskych krajín chudoba narastá rýchlejšie alebo klesá pomalšie u detí, než je tomu v prípade dôchodcov. Takže toto je trochu iná téma, ale správa UNICEF taktiež analýzuje situáciu mladých ľudí na pracovnom trhu od 15 24 rokov a je už známe, že Títo ľudia taktiež sú vo veľmi zlej situácii na pracovnom trhu, aj pokiaľ nemáme krízu, ale tá hospodárska kríza ich zasiahla veľmi negatívne a vieme, že asi 7,5 milióna z tejto vekovej skupiny, ktorí teda zrovna neboli v nejakom procese školenia, boli nezamestnaní v Európskej únii a obrovská možnosť eh, členských štátov teda vykazuje zhoršujúca situáciu. Miera nezamestnanosti mládeže narastla v takmer všetkých členských štátoch EÚ, predovšetkým sa to týka južných štátov EÚ. V roku 2013 vieme, že asi 50 e, mladých ľudí bolo nezamestnaných v krajinách ako je Grécko alebo Španielsko a dokonca aj zamestnaní mladí ľudia často nedobrovoľne pracovali na častočný úvezok, to je tzv. podzamestnanosť. A mnohí z nich pracovali na, mnohí pracovali na častočné kontrakty. A pomer týchto ľudí vzrastol predovšetkým v krajinách, na ktoré mal najväčší dopad hospodárska kríza, väčšinou to boli teda južné štáty EÚ. Ďalej, rozdiely e, medzi pohlavami nie sú príliš veľké. Väčšinou sú nezamestnanosťou ohrození predovšetkým mladí muži. A miera nezamestnanosti medzi mladými mužmi e, narastala rýchlejšie. Avšak tu máme aj určité krajiny, kde predovšetkým mladé ženy boli hrozené tým, že sú nezamestnané, zároveň neprechádzajú procesom školenia. A to sú krajiny ako Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Pulsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo. Teda na základe teda prískumu z roku 2012 sa základe tieto údaje. Takže hospodárska kríza mala neprimeraný dopad na deti, dokonca aj v porovnaní so staršími osobami a medzi deťmi. Často tento dopad bol veľmi nespravodlivý. Často to boli deti z migrantských rodín a e, z rodín len s jedným rodičom, ktorý sa dotkla táto situácia úplne najhoršie. A máme tu v podstate teraz celú generáciu opustených mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie. To všetko ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj táto prezentácia nám viacej priblížila možno tie špecifickejšie skupiny, kde nielen ženy, ale aj deti trpia chudobou, či už rodiny pristahovalcov, alebo opäť e, jednočlenné, jednorodičovské e, rodiny. Takže teraz nechám priestor pre vaše otázky. E, môžete položiť otázky našim hostom. Pani poslankyňa Morvaj, Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt a... Ďakujem za slovo. Takže myslím si, že je veľmi dôležité sa zaoberať v rámci nášho výboru toto tému a hovoriť o chudobe, hovoriť o chudobe detí a žien a že pritom môžeme rozprávať s tými expertami. A ja som povolaním právnička a chcela by som tu poukázať na jeden negatívny jav. Hovoríme o tejto téme v kontexte hospodárskej krízy. A človek by získal dojem, ako keby sme hovorili o prírodnej katastrofe v Európe. Veď Hovoríme tu o tomto jave, ako keby prišla nejaká tsunami alebo nejaká prírodná katastrofa, ktorej sa nedalo vyhnúť a že je to treba jednoducho vziať na vedomie. síce to pôzovania hodné, ale nedalo sa tomu vyhnúť. Takže počúvame tu o chudobe detí v nových členských štátoch EÚ, v východoeurópskych štátoch. Taktiež počúvame teda o ženách a deťoch horozených chudobou. Aké je riešenie? je treba zaviesť sociálne opatrenia, sociálnu pomoc a tak ďalej. Ale ja si myslím, že tu musíme nabrať úplne iný kurz. Potrebujeme úplne iný prístup. Nebola to žiadna prírodná katastrofa. Táto situácia je dôsledkom katastrofálnych rozhodnutí bank, banka, bankárov a politikou. Takže nemalo by sa rozhodne stať, aby tým trpeli ženy a deti. Nemali by sme dovoliť, aby títo aktéry v spoločnosti mali možnosť robiť rozhodnutia, ktoré urobili a potom si spokojne žiť ďalej. Napríklad v Maďarsku je katastrofická situácia ľudí, ktorí si vzali hypotéky v bankách. Títo ľudia boli jednoducho zneužití bankami. A vzali si teda pôžičky na e, základe švajčarského franku. Bol tam teda určitý výmenný kurz, ktorý prudko narastol a potom mnohí ľudia páchali sebevraždy, prišli o strechu nad hlavou. Taktiež si domyslíte, aký to malo dopad na mnohé deti. Takže v Maďarsku by UNICEF taktiež mal sledovať, ako je táto situácia. No a mali by sme urobiť určité opatrenia, mali by sme zaviesť opatrenia, malo by to mať dopad, dôsledky na, no a to nie je pre tých e, ľudí, ale predovšetkým pre e, manažerov bank. Takže zajtra medzi e, druhou a treťou bude vypočutie, na ktoré vás pozývam. Prosím, príďte, zúčastnite sa. Prebehne vypočutie v súvislosti s hypotečnými úvermi. A budú tam zastupcovia maďarských občanov, taktiež tam bude veľa žien. Správne ste pokázali na to, že tu ide práve predovšetkým o ženy, ktoré trpia touto tragickou situáciou. Mnohé z nich musia odísť do zahraničia, aby mohli splácať pôžičky, ale už sú tam medzi tým také vysoké úroky, že sú tie úvery v podstate nesplatiteľné. No a potom tu máme e, ženy, ktoré zostanú doma a ich manžel odíde do zahraničia. Myslím si, že by sme sa do túto krízu nemali dívať ako na prírodnú katastrofu, ale ako na dôsledok ľudských rozhodnutí. A takto sa k tomu aj postaviť a príslušných ľudí potrestať komentár a zároveň aj pozvánku od pani poslankyne. Takže teraz by som odovzdala slovo pani poslankyni Neuchl. Eh, herzlichen Dank für die beiden Referate. Sie waren sehr... Ďakujem za tieto prezentácie, boli zaujímavé. Mám teda otázku pre kolegov, pre hostov. Keď sa pozrieme na, de- na ženy, predovšetkým tie, ktorí sami vychovávajú deti, tak nesmieme zabúdať pritom aj na otcov. Mňa by zaujímalo, vidíte to tak, že v podstate tí otcovia nie sú schopní platiť, alebo skôr tak, že nechcú platiť. Napriek tomu, že by mohli. Myslím si, že je to dôležité, že žijeme v spoločnosti, kde deti ostávajú s matkou, ale peniaze má naďalej otec. Takže mňa by zaujímalo, ako to vidíte vy ako ďaleko, alebo nakoľko, alebo ktorá, aká časť otcov neplatí napriek tomu, že by mohla. Um, ja, ik ben het er helemaal uh, mee eens. En ik denk... Ano, súhlasím s vami. Musíme rozhodne sa pozrieť aj na úlohu otcov a taktiež mus, sa musím napríklad chrániť príjem e, matky, ktorá sa má vychovávať deti v rámci systému alimentov. Ja viem, že v Belgicku toto, pracu- toto funguje veľmi zle a mnohé matky nedostávajú alimenty, na ktoré majú právo a myslím si, že jeden z najlepších spôsobov, majú v podstate vo Švedsku. Tým by sme sa mohli radiť aj my ostatní. Tam máte peniaze zaručené zo zákona štátom, takže po rozvode ženy dostanú svoje peniaze. Či už muž je schopný splácať alebo nie. Myslím si, že toto je dobré riešenie, ale 100% s vami súhlasím. Yes, just to add, I also agree with what you said. Taktiež súhlasím s tým, čo hovoríte, ale chcela by som povedať, že rodičia, či už otcovia alebo matky, by že tu máme veľkú dôležitú úlohu systému sociálnej ochrany. Je treba zaručiť minimálnu úroveň príjmu na, nezávisle od z e, konkrétnej situácie toho rodiča, s ktorým v podstate deti žijú. Takže štátu má veľmi dôležitú úlohu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdám slovo pani poslankyni Ward. Um, thank you very much. Um, I'm very struck by a number of the statistics that you... Ďakujem pekne, na mňa veľmi zapôsobili štatistiky, ktoré ste prezentovali. E, tiež chcem podporiť tvrdenie svojej predrečničky, ktorá hovorila ešte pred Máriou. E, myslím si, že politika úsvor má e, naozaj hrôzostrašné dopady, a e, najmä u nás v severovýchodnom Anglicku. Ja pôsobím aj v občanskom združení proti politike úspor. Včera sme mali stretnutie v Manchestri. Tiež som sa venovala výskumu Um, dopadov na zdravotnú starostlivosť. Takmer 40 eh, detí v tomto regióne sú vystavených chudobe v súčasnosti. Ja som ani netušila, že v mojom volebnom obode existuje chudoba a už vôbec mi nenapadlo, že by to mohlo byť až také vysoké percento eh, v porovnaní s situáciou pred niekoľkých rokov, eh, keď sme hovorili o možných dopadoch. Vidíme, že situácia sa veľmi radikálne zhoršila. Tieto deti E, niektoré šance v živote nikdy nedostanú. Teda zdá sa, že celá situácia sa výrazne zhoršuje. Politika úspor má za následok e, úspory verejných výdavkov, e, teda hromadia sa tieto negatívne dopady na nevinné deti. Podľa mňa teda je to veľmi aktuálna téma. Veľmi isko to súvisí s um, um, naliehavými potrebami mojich voličov. Mám niekoľko otázok, ktoré súvisia s prezentáciami, ktoré sme si vypočuli. Jedna otázka sa týka prepojenia chudoby a násilia. Nevšimla som si eh, v doterajšej prezentácii, aj keď som nevidela celkom eh, úvod, že by si o tom hovorili. Ja som eh, pracovala s mnohými organizáciami, ako napríklad ženy núdzi, ktoré poskytujú e, pomoc ženám, ktoré sa stali obeťou domáceho násilia a sexuálneho násilia. Tieto organizácie získavajú um, o mnoho viac volaní od žien ako v minulosti a majú zároveň menšie zdroje k dispozícii, aby um, dokázali na tieto um, podnety reagovať. Znamená to, že ženy utekajú, e, strácajú prácu, strácajú sebavedomie, nemajú um, to svoje ochranné prostredie, ktoré by im umožnilo opäť e, získať e, samostatnosť. E, chcela by som sa opýtať, ako si myslíte, že by sme to mohli prepojiť práve s témou chudoby? A taktiež, čo sa týka štatistík, a čo si nemyslíte, že vysoké percento dievčat ktoré sú vystavené chudobe, súvisí aj s vysokým percentom um, tehotenstiev u dospievajúcich dievčat a to zároveň priamo súvisí s zmerateľnou mierou chudoby. Ďakujem aj za vaše vedrenie, za vašu otázku. Čo sa týka prepojenia eh, s násilím, máte úplnú pravdu. Áno, to prepojenie tam eh, zrejme je, ale v tejto správe sme nemali k dispozícii tejto informácie. Je to totiž iba porovná um, ehm, porovnávajúca správa, ktorá porovnáva ľudových viacerých uh, e, štátov, alebo v všeobecnosti UNICEF sa venuje uh, vo veľkej miere témam násilia v súvislosti s deťmi. Čo sa týka um, toho ďalšieho aspektu prepojenia, možno to prepojenie tam existuje s um, tehotenstvom vo dospievajúcich dievčat, možno to prepojenie tam existuje, ale konkrétnych údajov máme relatívne málo, nemáme um, až také výrazné čísla, ktoré by to potvrdzovali. Možno teda to prepojenie tam existuje medzi e, tým, aké potreby majú ženy, e, ktoré sa venujú starostlivosti, e, ktoré nemajú prístup k vzdelávaniu a zároveň s tým, do aké miery boli vystavené v časnému tehotenstvu. O mnoho viac to súvisí s tým, že nemali dostatočné financie zaplatiť si vhodné vzdelanie, teda to s tým súvisí o mnoho viac ako tehotenstvo v ranom veku. Dávam slovo pánovi poslancovi Sebastian. Muchas gracias. Creo que hemos oído... Ďakujem, myslím, že sme si tu vypočuli veľmi zaujímavé veci a okrem toho určite sme niektoré z tých vecí tušili. Napríklad to, že mať prácu neznamená, že nie ste ohrosení chudobou. Môže to byť dočasná práca alebo za nedostojných podmienok, sú tam veľmi nízke platy niekedy, takže toto neznamená automaticky, sa vidíte chudobe. Taktiež je tu jasne vidieť, že v krajinách na juhu EÚ, kde nás tzv. vykúpili alebo zachránili európskymi peniazmi, tak e, že tam v podstate ženy sú na tom ešte horšie a nie sú dostatočne chránené, aby teda mohli sa vysporiadať so situáciou. A dúfam, že Európska komisia si zapisuje, o čom sa tu rozprávame, pretože si myslím, že to je veľmi dobre zdokumentované. Chcem pogratulovať e, našim hostom. Takže to je prvé prezentácii. My ste hovorili o jasličkách, že treba ich podporovať, aby ženy mohli si zladiť, osúladiť pracovný a súkromný život. Mohli by ste prosím trochu do detajlov e, pohovoriť o tomto aspekte? Um, is een um, moeilijke, moeilijke kwestie natuurlijk. To je to zložitá otázka. Myslím, že v niektorých krajinách to fungovalo. Krajiny, ktoré začali včas investovať eh, do eh, kvalitných predškolských zariadení, jaslí, vidíme, že výdavky na tieto predškolské zariadenia takmer vo všetkých členských štátoch EÚ sa postupne zvyšujú, takmer vo všetkých členských štátoch, teda čoraz viac sa míňa eh, na starostlivosť o deti. Avšak to neznamená, že je rovnaká dostupnosť týchto mm, predškolských zariadení pre všetkých. Do veľkej miery to súvisí s úlohou trhu a tiež e, e s tým, do akej miery tento trh regulovaný. Ak sa dostaneme do pozície, keď e, tieto zariadenia budú dostupné pre všetkých bez ohľadu na ich e, sociálne zariadenie spoločnosti, myslím si, že na to, aby sme sa tam dostali, štát bude musieť dohrávať výraznejšiu úlohu. Nie je to vždy populárne, nie je to vždy jednoduché, ale myslím, že na toto treba pamätať. Ak všetko ponecháme len trhu samotnému, z hľadiska poskytovania starostlivosti o deti, nevyhnutne dôjde k e, vytváraniu nových jaslí e, v oblastiach, kde sú vyššie príjmy, pretože tam je jednoducho vyššia ziskovosť takýchto zariadení. To je prirodzený vývoj. Teda bude potrebné e, v istej fáze aby štát zasiahol. Buď bude musieť vytvárať on svoje vlastné zariadenia, alebo nejakým spôsobom um, stimulovať vytváranie takýchto zariadení v všetkých oblastiach, aby um, boli motivovaní um, aj tí, ktorí chcú zakladať takéto jasle a iné predškolské zariadenia aj v iných oblastiach, ale rozhodne si to bude vyžadovať aj finančné prostriedky. Nebude to zadarmo, je to však politické rozhodnutie, ktoré musí byť takto prijaté. Ďakujem veľmi pekne, keďže už sa nám trošku kráti čas. Ja poprosím teraz tri posledné otázky, tak ako ich mám poznačené. Najskôr pani poslankyňa Arena, a potom pani poslankyňa Záborská a pán poslanec Gerike. Takže nech sa páči. Merci, madame la présidente. Merci pour euh, les exposés qui ont été faits. Ďakujem. Eh, chcela by som poďakovať našim rečníkom. Na úvod by som povedala, že chudoba nemusí nevyhnutne nastať. Inak by sme sa totiž vlastne nemuseli namáhať hľadať riešenia. V každom prípade sme čoraz viac v systéme, kde ekonomika sa snaží e, v čoraz väčšej miere odolávať aj e, napríklad v oblasti daňovej politiky. Myslím si, že je to súčasť našej spoločnosti. Táto chudoba môžeme eh, hovoriť o rôznych aspektoch, ktoré sa týkajú nášho výboru, ale ženy celkom iste sú ehm, viac zraniteľné, pretože sú u, na úplnej hrane prahu chudoby. Aj keď veci um, bežia priaznivo, teda len čo sa situácia skomplikuje, eh, často padnú do pasce chudoby. Eh, vyžaduje si to takú širšiu diskusiu, Musíme hovoriť o celej téme toho, ako funguje ekonomika a politika úspor, aký model fungovania ktoré chceme podporiť. Či chceme menej mínať e, na verejné služby a to bude mať za následok zvyšovanie chudoby, alebo e, uznať, že veci nefungujú a snažiť sa investovať viac, e, tak aby sme dostávali ľudí z chudoby. Isté, že my e, sa tu venujeme aspektom e, života žien, teda nemôžeme diktovať takto široko. Chcem sa teda vidieť konkrétnym bodom. Poprvé, e, v systémoch sociálneho zabezpečenia chudoba a prekážky chudoby, chcem sa opýtať, či sú dostatočne silné, najmä aby zabránili tomu, aby ženy upadli do chudoby. Niektorí tu spomínali rodičovskú dovolenku, materskú dovolenku. Dnes vo výbore sa snažíme bojovať e, bez hľadu na politickú príslušnosť, aby sa lepšie riešila otázka e, rodičovskej e, dovolenky, aby bola zabezpečená 100% zda, aby neboli rodičia s malými deťmi vystavení chudobe. Teda, aké konkrétne príklady krajín môžete uviesť v prípade kvalitného zosúľadovania starostlivosti dieťa od narodenia? Ďalej moja tretia otázka sa týka um, rodín, rodičov, samoživiteľov. Ja som nadobudla dojem, že v takýchto rodinách sa vychádza z toho, že otec eh, nesie zodpovednosť za deti, ktoré splodil. Nemôžeme povedať, že ženy v takýchto rodinách sú eh, chudobné preto, že musia ehm, živiť eh, deti je tam predsa povinnosť eh, platiť výživné, avšak nefunguje to, rozhodne teda logicky to nefunguje. Chcem sa však opýtať, či existujú nejaké modely obrovských krajín, eh, ktoré by dokazovali, eh, ako priamo zodpovednosť otca sa môže správnym spôsobom vyhodnotiť. Existujú totiž krajiny, kde tradične v prípade rozvodu starostlivosť automaticky prípada matke. A niekedy je to víťazstvo, ale často je to pirhovo víťazstvo. Teda chcem sa opýtať, či tradícia nejakým spôsobom stanovuje, že by to nebolo automaticky e, pripísané matke, táto starostlivosť o dieťa. Ďalej je otázka presťahovalectva. Niektorí sa vyjadrili, že e, ženy nie sú zraniteľnejšie. Chcem sa opýtať, či je nejaké prepojenie e, so štatútom prvoprišelca do krajiny a ďalej s otázkou chudoby. Či ak prídete ako prvý do novej krajiny, ak nie ste vhodným spôsobom prijatí, či e, je tam väčšie riziko vystavenia chudoby dieťaťa ako v prípade, e, keď sa o e, týchto ľudí štát stará lepšie hneď po príchode do krajiny. Napríklad, čo sa týka politiky bývania a tak ďalej. Borská, vaša otázka? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. <clears throat> Hovorili ste, ďakujem obidvom expertom za mm, veľmi dobré prednášky. Hovorili ste o tom, že rizikovou skupinou pre chudobu sú jednorodičovské rodiny. Vo väčšine sú to rodiny, kde sa o deti stará matka. A je to napriek tomu, že voči jednorodičovským rodinám, hlavne e, vtedy, keď, sa, keď žena zostane sama, ten štátny sociálny systém je oveľa Eh, veľkorysejší. Eh, tieto, tieto rodiny eh, dostávajú zo štátu, zo sociálneho systému viacej ako rodiny, ktoré, kde sa o deti starajú obidvaja rodičia. Veľmi často príčinou rozchodu manželov alebo partnerov je chudoba. Nemyslíte si, že keby štát viacej podporoval nie sociálnym systémom, ale systémom fiškálnym, čiže systémom daňovým a odvodovým rodiny, tak by sa predchádzalo rozchodom a predchádzalo by sa aj chudobe týchto žien a detí, e, pretože vo všeobecnosti, vo väčšine štátov Európskej únie je tzv. politika Eh, ekonomická politika jedného dieťaťa a rodiny, ktoré majú dve a viacej detí, sú obyčajne odkázané žiť eh, v chudobe, aj v tom prípade, ak sa o deti starajú obidvaja rodičia. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a posledná otázka od pána poslanca Gerike. Es tut mir leid, dass ich zu spät ešte som prišiel neskoro, ale chcel by som doplniť jednu vec. Tu v správe, alebo v tomto workshope ide o hlavné príčiny rodinnej chudoby. Na jednej strane som z toho smutný, a na druhej strane rozúrený. Hovoríme tu o chudobe žien, o rodovej rovnosti, hovoríme tu vo všeobecnosti o female, o ženách. A ja by som chcel, a už som o tom raz hovoril, vždy by sme ženy mali hovoriť, nehovoriť o ženách, ale o matkách. Pretože pri všetkej rodovej rovnoprávnosti, o ktorej hovoríme v rámci Európskeho parlamentu, tak matky, na tie má vždy chudoba najväčší dopad. Takže musíme chrániť rodičovskú dovolenku, pretože v podstate chudoba vychádza potom e, z rodičovstva. Pokiaľ ste rodičmi, samozrejme ženy buď nemôžu pracovať často, alebo dostávajú menej zaplacené, ale často teda sa tým dostávame do tých situácií, kde predovšetkým musíme hovoriť o rodovej nerovnoprávnosti. Takže predovšetkým to hovoríme o matkách a nielen o ženách. Takže, aké by som navrhla riešenie? V podstate na, náklady na e, deti by mali byť e, platené alebo uhradzané spoločnosťou ako e, takou. A čo sa potom ale stane, keď e, rodičia odídu do dôchodku? Väčšinou je to matka. Ona v podstate sa vzdala veľké časti svojho dôchodku, pretože bola matkou. A tí, ktorí nemajú deti, či už ženy alebo muži, tak tí v niektorých krajinách, samozrejme sa to líši krajín od krajiny, v niektorých krajinách dostanú v podstate až 70 percent svojich dôchodku, na, na to im zarobia deti iných ľudí, ktoré oni sami nemali. Takže by títo rodičia nemali byť potom trestaní, až odídu na e, dôchodok. Nemali by sme rozdielovať rodičov na tých, ktorí deti vychovávajú sami alebo vychovávajú spoločne. To je to, čo sa od nás očakáva. My v podstate tu delíme rodičov na takých a na takých. Ale rodičovstvo sa vzťahuje na deti. Rodičovstvo nemôžete rozdeliť. Samozrejme, že tí, ktorí vychovajú deti sami, tak majú špecifické podmienky, áno, ale v podstate to rodičovstvo ako také je treba vždy uznať. A takže do budúcnosti, prosím, až sa bude hovoriť e, o ženách, tak predovšetkým hovorte o matkách. Ďakujem veľmi pekne, čiže nakoniec uh, to bola poznámka pána poslanca Gejkeho. Poprosím postupne, ak by ste mohli zodpovedať na položené otázky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Áno, bolo položených mnoho otázok. Pokúsim sa odpovedať na tie, ktoré dokážem zodpovedať. E, čo sa týka toho, v akej krajine sú deti najlepšie chránené, mm, ak sa nemýlim, sú to skôr severské krajiny, tie majú kvalitnejšie služby, a taktiež lepšie fungujú to sociálne transfery, ktoré lepšie chránia deti všetkých vekových kategórií. Čo sa týka otázky, ktorá súvisela s tým, v ktorej krajine je jednoduchšie zabezpečiť, eh, aby um, um, rodič, ktorý nežije s dieťaťom, platil alimenty. K tomuto sa žiaľ nedokážem vyjadriť. Mm, ďalej, čo sa týka miery rizika rozchodu rodičov eh, kvôli chudobe, tu je štúdia, ktorá sa zameriava práve na, práve na rôzne rodičovské problémy a chudobu. Ale súvisia s tým um, rozličné aspekty, ktoré treba zohľadniť. Ale mali by sme mať už na pamäti práva detí, nie práva rodičov, bez hľadu na to, v akých domácnostiach deti žijú. Uh, musia mať prístup eh, k prídavkom, eh, ktoré dostáva na ne rodičia, taktiež, eh, aby mali prístup k dostatočnej starostlivosti. Musíme to vnímať z pohľadu dieťaťa, z pohľadu práva dieťaťa a nie až tak príliš z pohľadu práva rodiča. Ďakujem. Um, ja, denk dat, um... Myslím si, že Škandinávské krajiny často slúžia ako príklad, keď sa pozeráme na kombináciu um, rodičovskej alebo materskej dovolenky a, a práce, ale je potrebná rovnováha medzi dĺžkou tejto dovolenky, ktorú poskytujeme matkám a dopadmi, ktoré to má potom na pracovný trh. Myslím, si, že v Dánsku a Švédsku sa podarilo nájsť vyváženosť, ale vo Fínsku je možnosť čerpať materskú dovolenku až 3 roky a čerpať potom e, mesačné dávky a to má automatický dopad na mieru účasti žien na pracovnom trhu. Napríklad e, ženy z krajín mimo EÚ majú o mnoho menej príležitostí na pracovnom trhu a skôr ostávajú s deťmi dlhšie doma. A to spôsobuje ďalšie rozdiely medzi e, pohľaviami tým, že je materská dovolenka taká dlhá. Teda vždy ide o to, aby sa našla vhodná rovnováha. Myslím si však, že Dánsko a Švédsko v tomto smere by mohli poslúžiť ako príklad. Čo sa týka úlohy otca, aby som nadviezol na to, čo povedal pán poslanec, myslím, že je to dôležité. Prítavok na dieťa môže byť tiež relevantným faktorom dieťa je predsa verejným statkom v istom zmysle. Spoločnosť potrebuje deti, z ktorých vyrastajú podstatne dospelí, ktorí ďalej rozvíjajú spoločnosť, teda musíme podporovať rodiča. Myslím, že prídavok na dieťa teda rozhodne je veľmi dôležitým faktorom tejto súvislosti. Sú špecifické problémy, ktoré súvisia najmä s matkami, samoživiteľkami. To napokon bolo viditeľné aj v prezentácii že riziko vystavenia chudobe je vyššie v prípade matiek samoživiteľiek ako otcov a to z rôznych dôvodov. Často e, sú tak či tak v horšej ekonomickej situácii. V spoločnosti sa skôr vychádza z toho, že e, rodina má dva príjmy. Ak teda v rodine je ten príjmy iba jeden, tak to má automatické dopady e, na vystavenosť chudobe. Teda musia byť k dispozícii mechanizmy ochrany pred chudobou, avšak udržiavať vzťah len s cieľom ochrany pred chudobou, to je rozhodnutie, ktoré má tiež následky. Čo sa týka zase štátu, myslím si, že to je dosť zložitá téma, súvisí s ňou množstvo rôznych nuancí. Ďakujem veľmi pekne. Určite sa zhodneme, že je jednoduchší život, keď Samozrejme sa to odráža aj, aj na možnej chudobe, ako to už tu bolo zmienené. A treba si aj povedať, že chudoba detí je obrovská téma, ktoré dúfam, že sa budeme venovať aj v tomto výbore, pretože chudobné deti naozaj potrebujú, aby, aby spoločnosť im podala pomocnú ruku, pretože sami nemajú šancu sa z toho dostať, pokiaľ ich rodičia sa tiež nachádzajú v prekárnej situácii. Takže v tejto chvíli dovolte, aby som poďakoval našim trom prvým hostom, ktorí vystúpili na tému Eh, chudoby, chudoby žien. Bola to pani Aneška Geringer, ktorá už ale išla si sadnúť medzi tým eh, dozadu, pán eh, Wim van Lanker a pani Jekaterina Čen. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte za prezentácie a budeme pokračovať ďalšími dvomi vystúpeniami. Prvé, s prvým prichádza pani profesorka Diane Perons z London Schools of Economics zo Spojeného kráľovstva a jej príspevok má názov Dopady krízy na chudobu žien. Thank you very much, um, for the... Ďakujem pekne za pozvanie. Doteraz sme počuli o rôznych eh, druhoch eh, chudoby u detí a žien a ja by som sa chcela dívať na to, aký na to má vplyv kríza. Ťažko sa to o tom hovorí, to môžem hneď vysvetliť. Prvá vec je najprv to zistenie, že vždy je tu nebezpečenstvo, keď sa diskutuje o chudobe, že sa tu zamieňa s charakteristikami e, životov ľudí, s tým, že sa to spája s ich chudobou. A iste je, vždy si myslím, že je potrebné preskúmať spoločne ekonomické a sociálne otázky spoločne, keď hľadáme riešenia. A myslím si, že to ehm, nespadá len pod kompetenciu tohto výboru, lebo ak áno, tak by to tak nemalo byť a malo by to byť širšie. Nuž, sú, keďže sú tu ťažkosti v identifikovaní e, dopadov krízy, tak predovšetkým inak medzi členskými štátmi je veľký, bol veľký rozdiel, ako vstupovali do krízy, zároveň aj hĺbka krízy sa roz, je rôzna v jednotlivých krajinách, aj z hľadiska toho, ako sú závislé od medzinárodného obchodu a bankovníctva. Potom je aj to, že hranica chudoby je tiež relatívne e, číslo a ťažko sa to len tak e, porovnáva. A tiež, pokiaľ ide o chudobu žien, to je tiež samostatná otázka. Kľúčným problémom je, že nie je tu, e, nestačí tu len meritko jednotlivých príjmov. Nedá sa to uh, len povedať, že sú väčšinou jednočlenní e, domácnosti, že sú to vždy ženy. To nevždycky je to také jednoduché. Ďalší problém pri analyzovaní presných účinkov krízy je to, že kríza e, alebo reakcia na krízu bola dvojaká. Najprv za stát, štáty chceli zasahovať veľmi koordinovaným spôsobom cez Európsky plán obnovy, ale potom od 2010 sa začali krajiny obávať fiskálneho deficitu a tak namiesto toho, eh, aby koordinovaní postupovali, prijali také nekoordinované rozhodnutie šetriť a eh, tie austerity opatrenia. A v obe tieto politiky vlastne boli tiež také, že ešte okrem toho sa sústredili na gender mainstreaming, e, pretože to boli podmienky Európskej únie. Takže to sú niektoré z dôvodov, prečo je potom vlastne ťažko trošku len tak presne určiť, že aký vplyv mala kríza. Ale keď sa aj začneme venovať týmto otázkam, a s týmito nedostatkami na mysli, tak e, ako je vždy v prvej fáze recesie, je, že najviac sú dotknuté priemyselné odvetvia a naozaj v dôsledku toho je spadne alebo zvýši sa podiel mužov, ktorí sú v chudobe e, a to tiež je o 3,6 miliónu mužov, ktorí, e, i keď iste, to, to, na to netreba zabúdať, že celkový podiel e, žien bol naďalej vyšší aj predtým, výrazne vyšší než mužov, ale tiež e, treba povedať aj tento gender rozmer, keď hovoríme o jednotlivých vplyvoch krízy, keď hľadáme aj rôzne riešenia, že sa v prvom útoku kríza dotkla hlavne mužov. Potom v roku 2000, do roku 2013 eh, tam je trošku vidieť určitý e, vývoj smerom nahor, aj keď je to také plošnejšie. Niektoré krajiny naďalej pokračovali s politikou austerity a niektoré ďalšie, ako napríklad Británia, už rozhodujú sa, že či naozaj majú naďalej len šetriť, ale možno, že to bude zamyslieť od výsledku budúcich volieb. Čiže čo treba? Treba zdôrazniť niekoľko oblastí, kde je možné preukázať naozaj dopad e, vplyvu krízy, či dopadu krízy priamo. Jedným z kľúčových oblastí, či kľúčových e, tých cieľov, na ktoré sa poukazuje, v prípade krízy je, že dochádza k zníženiu sociálnych výdavkov. Takže na toto podľa mňa je dôležité sa pozrieť na to, že aký mala vplyv kríza pred sociálnymi výdavkami. A keď sa pozrieme na situáciu pred, ešte v tom hornom diagrame, tak môžeme vidieť, že v niektorých krajinách sa bol veľmi naozaj vysoký strmý e, nárast e, chudobných ľudí, v Grécku 12% žien, viac než mužov, aj v ďalších krajinách celá EÚ má trošku iné údaje, ale dopad e, bol veľmi strmý, čo ukazuje, akú kritickú úlohu hrajú sociálne výdavky či príspevky a keď dochádza k ich škrtom, tak sa hneď veľmi mnoho ľudí dostane do chudoby. A zaujímavé je, že ten gender gap v príjmoch, ten išiel opačným smerom, čiže predtým bola situá- situácia zhoršila pozíciu žien a myslím si, že toto tiež treba ešte ďalej preskúmať, lebo je tu potenciál, že sa zhoršujú pracovné podmienky pre ženy a o tom sa tiež nevždycky hovorí. E, potom zmene sociálnych výdavkov sa tá medzera posunula opačným smerom, že došlo k ďalším nerovnosti, čo tiež napokon poukazuje na to, že na začiatku krízy, keď e, hrali tie sociálne výdavky úlohu, tak e, aj neboli jediné, ktorí hrali svoju úlohu. A treba tiež svážiť, e, že dáta z Eurostatu, aj keď posledné údaje um, sú z roku 2012 a 2013 možno, ale to sú tiež také len odhady z predchádzajúceho roku a nie som si istá, že či už všetky e, dopady boli dôkladne zvážené. Napríklad v Británii tiež e, máme nový návrh sociálneho zabezpečenia, ktorý v do platnosti roku 2012, ktorý tiež e, Ehm, kladie nové podmienky pre príjem rôznych eh, prídavkov a sú tam veľmi tvrdé sankcie, keď niekto nesplňa podmienky, až napríklad, že sú im dávky odňaté. A Napríklad e, sú, známe je napríklad, že sa výrazne zvýšilo využívanie food bankov e, z 25 tisíc, 250 e, tisíc pred krízou na viac ako milión ľudí, ktorí dnes navštevujú takéto zariadenia, pričom to predtým nikdy nebolo ani v štatistike takéto údaje. Takže tiež keď aj tu kolegyňa sú z severozápadného Anglicka, ako hovorila, že aký to malo vplyv, alebo aký má vplyv kríza na ich, um, ich región a podobne. Takže lebo došlo k zníženiu a škrtom v týchto sociálnych výdavkoch. K tomu sa ešte potom ale vrátim. Čiže um, zvýšila sa potom aj chudoba tých, ktorí boli zamestnaní. Týka sa to všetkých mladých ľudí alebo ženy, žien, ktoré sú na častočný úvezok. E, hovoril o tom aj kolega z Nemecka, že je dôležité, aby sme sa nedívali na celkovú uh, nerovnosť uh, len čisto na báze príjmov. E, takisto sú tu aj ďalšie e, faktory, ako napríklad zhoršenie celkovej situácie, prístupu k službám a podobne. No ja viem, že už nemám veľmi veľa času, ešte som chcela hovoriť o tom, aké sú možnosti v otázkach ekonomických otázok v súvislosti s chudobou. Tento diagram prakticky ako by ukazoval ten fiskálny priestor, že aký má vláda na to, aby mohla robiť výdavky, či má financovať výdavky cez dlh, cez deficit, alebo má zvýšiť dane, alebo akým spôsobom má získať e, tieto peniaze alebo odkiaľ ich získať na sociálne výdavky. A napriek e, týmto kritériám Európskeho paktu stability a rastu prakticky nie je presne jasné, aké by mali byť tieto rozmery, ale jasné, že chudoba nadalej rastie v Európe a zároveň napriek tým politikám, ktoré sa prijímali zatiaľ, nevyriešil sa ani deficit, ani dlh, dlh, deficit sa možno, že troška znižil, ale dlh sa prehlbuje a ešte od roku 2013 ešte viaceré krajiny naďalej boli, nesplňali kritéria pre deficit, takže tu treba naozaj pre, preskúmať úplne tieto ekonomické politiky, um, že iste e, aj výhedca Nobelovej ceny za ekonomiku hovorí, že je treba šetriť a je to síce pravda, ale nie v časoch recesie a Hovorí tiež ďalší Thomas Piketty, že o šetrenie a austerity je najhoršie, čo môže sa urobiť v krízovej situácii. A že, takže je tu otázka, že síce máme krízu aj dlhovú, ale nie je kríza ako kríza. Toto všetko treba zvážiť. Potom, čo potrebuje ekonomika, to sa tiež často vníma takým jednostranným spôsobom poukazuje sa, sa to aj na to, že sú tu uh, E, rôzne vplyvy pri hodnotení ekonomiky a podobne. Čiže napríklad definícia IM medzinárodného fondu trochu inak k tomu pristupuje, potom je tu um, ďalší iný viac sociálnejší názor z hľadiska toho, aké by mali byť výdavky Takže sú tu údaje aj definícia e, fiskálneho priestoru. E, každý to vníma inak. MMF, e, OSN a EU a podobne. Čiže tu treba sa dívať na to, ako vlastne, alebo zabezpečiť to, aby sa vykonali tie ekonomické politiky tak, aby to vlastne viedlo k tej rotovej rovnosti. Ako som povedala predtým, Británia tiež e, nechce zvýšiť dane, čo by bola jedna z možností, snaží sa znížiť deficit a snemovňa reprezentantu, ktoré e, robila štúdiu, poukázala, že 78% škrtov v hladných, e, hladných výdavkoch mali predovšetkým dopad na ženy. Um, všetkým, pretože tie využívajú tieto sociálne služby, tie pracujú v súverenom sektore, čiže tiež boli ovplyvnené týmito škrtmi, aj keď mali prácu. Takže keď hovoríme o ekonomickej politike, je treba jednoznačne prepojiť na sociálnu politiku a e, sociálne e, ciele nie je možné riešiť bez ekonomických údajov a bez ekonomických cieľov. Čiže ja som za to, aby sme e, mainstreamovali sociálnu fiskálnu politiku. Ďalej sú tu dve politiky, ktoré by mohli vlády e, preskúmať e, z hľadiska zvýšenia zamestnatnosti a zníženia deficitu zároveň tým, že sa štát stáva zamestnávateľom toho, toho už tým posledným možným zamestnávateľom a tiež e, aby šli výdavky nielen na sociálnu infraštruktúru, ale na fyzikálnu, fyzickú infraštruktúru. Fyzická infraštruktúra, to hovoríme o tu mohlo by to viesť k zvýšeniu zamestnanosti a k zvýšeniu rastu. Tiež by mohli byť dispozícia aj služby pre tých, ktorí tieto služby potrebujú, aby naozaj mohli sa zapojiť do zamestnania. Proste nie je možné zabezpečiť vyššiu zamestnanosť, kým sa nezmenia sociálne normy v určitých skupinách a Isté nie je zamestnanosť jediným riešením, ale výrazne pomáha znižovať chudobu. Takže v závere chcela by som povedať, že keď chceme splniť ciele 2020, sociálne ciele musia byť prepojené spolu s ekonomickými politikami a vplyv makroekonomiky má veľmi silný vplyv na sociálne dopady a tam, potom, tam, kde je veľký rozdiel medzi rodmi, to treba riešiť a myslím si, že je dôležité, aby ekonomika pracovala v prospech ľudí a nie naopak. A tiež, eh, keď to chceme dosiahnuť tie európske ciele pre ekonomickú e, na sociálnu inklúziu, tak je to dôležité, aby sme to sledovali aj v rámci ekonomických eh, politík a keď je treba zabezpečiť, aby ekonomika pracovala v prospech žien aj mužov, tak to všetky politiky musia byť gender mainstreamované. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke za veľmi, myslím si, že podnetný príspevok. S novými informáciami v každom prípade skôr ako prenechám miesto pre vaše otázky, ja by som sa možno vrátila k jednému bodu, alebo teraz spýtala sa, totižto keď hovoríme o týchto problémoch, samozrejme nemôžeme. Okay, I will just ask you a question, so if you can listen to the You have your, okay. E, ak chceme riešiť chudobu žien, samozrejme musíme riešiť kondíciu, ekonomickú kondíciu krajiny, tak ako ste pomenovali. A teda naozaj je otázne, či v čase krízy je šetrenie jedinou cestou, ako, ako sa z toho dostať. Mňa by zaujímalo ten bod, kedy ste spomínali, že ako, ako riešiť túto situáciu a spomenuli ste aj navýšenie výdavkov na fyzickú infraštruktúru. Či by ste nám o tom mohli povedať viac, aká je vaša konkrétna predstava, čo by naplňalo Ehm, tento, tento obsah, ehm, o čom, by mali byť, o čom by mala byť tá fyzická infraštruktúra, aby pomohla tej zamestnanosti a, a rozvoju. A nech sa páči ďalšie otázky, kto máte na pani profesorku. Um, in terms of social infrastructure. Pokiaľ ide o sociálnu, infraštru- sociálnu infraštruktúru, to súvisí aj z tej ekonomike, na ktorú sa často zaujím, zabúda, tej ekonomike starostlivosti. Eh, je tu napríklad niekoľko simulačných štúdií, ktoré poukazujú na to, že keď investujete do takýchto oblastí, tak je tam tiež multiplikačný účinok. Ten je dokonca ešte aj vyšší, než keď investujete len do fyzickej infraštruktúry, čiže do ciest eh, a mm, železníc. Eh, klasické Keynesovské riešenie v časoch recesie je teda dať peniaze vládne do, do infraštruktúry. Nož, áno, keby to bolo také jednoduché, ale niektoré ďalšie školy e, argumentujú, že keď postavíte tiež e, cesty a železnice, tak to no, tiež musíte za, e, nejakým spôsobom odôvodniť takéto investície. Nuž a keď chceme presne vedieť, aký má vplyv rast na zamestnanosť a rast na, dopad na ženy a ich zamestnanosť, tak vlastne uvidíte, že ten multiplikačný účinok je vyšší z ekonomický a zamestnáte viac žen, ale nie je len prostredníctvom pracovných miest v starostlivosti. Napríklad sú tu ľudia, ktorí sa starajú o deti, staršie osoby, e, ktorí vstúpia do pracovného trhu. Napríklad tam investovanie do takýchto jobov to môže mať tiež veľký význam. Nech sa páči. Pani poslankyňa Morvaj má otázku.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 veľa o zadlžení štátov v súvislosti s krízou. A zadali ste, vykonali ste štúdie o rodinách, nakoľko sú zadlžené rodiny a aký toto malo dopad na ženy alebo na osoby, ktoré podstate hospodárili s rodinným rozpočtom. A viete, pani profesorka, že v mnohých štátoch Európskej únie banky v podstate násilne využívali alebo zneužívali slabú finančnú sociálnu e, situáciu rodiny. Napríklad v Maďarsku Mnohé rodiny si e, vzali požičky v švajčarských frankoch a keďže sa veľmi potom zmenil výmenný kurz pred pár rokmi, keď sa teda masovo brali tieto rôzne úvery, bol ten kurz 160 a teraz je to asi 280 toto je skutočné zaťaženie, teda ma, ma hovorím o maďarských forintoch, toto je skutočne veľké zaťaženie pre, alebo záťaž pre rodiny. Existujú v Európe aj rôzne organizácie, mimovládne organizácie, ktoré sa špecificky zaoberajú s poškodenými, s obeťami bank. A tie v podstate nepožadujú sociálne služby, ale presadzovanie práva. Ja s vami plne súhlasím. Čo sa týka príčie chudoby, tak v prvom rade by sme tu nemali to porovnávať s nejakou prírodnou katastrofou. Nie. Mali by sme hľadať tie nesprávne rozhodnutia, ktoré urobili politici a rôzni iní aktéry, ktorí spôsobili obrovské škody svojimi rozhodnutiami a tí by mali byť, tí by sa mali zodpovedať. Takže toto by ma tiež zaujímalo, či mať nejaké štúdie. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Um, Myslím, že ste spomenuli eh, mnoho zaujímavých otázok, ktoré sa týkajú výskumu. Nie som schopná však na ne odpovedať. Jeden z najkľúčovejších tém podľa mňa sa týka dobre známej skutočnosti, aj keď nepoznáme presné podrobnosti štatistík, e, že ženy častejšie e, musia nejakým spôsobom spravovať rozpočet, e, keď je peňazí málo a skôr sa snažia oni sami uskromniť, ako keby mali nejakým spôsobom obmedziť ostatných členov domácnosti. Napríklad z Islandu vidíme, že je možnosť nesplatiť časť dlhu. Neviem, či ste Ehm, mysleli teda na takúto možnosť eh, v prípade, o ktorom hovoríte. Mm, podľa mňa za zamyslenie v tomto kontexte stojí aj to, prečo sú ľudia do takej miery závislí od, eh, dlho hovoríte o hypotekárnych ehm, úveroch. Neviem však, prečo je to až eh, taký vysoký pomer k príjmom. Myslím si, že s tým súvisia veľká miera nerovnosti v Európe, keď vidíme, že miera výstupu, ktorý súvisí s prácou, výrazne klesla a s tým e, súvisí aj znížená produktivita už niekoľko rokov po sebe. Teda podľa mňa treba sa zaoberať aj otázkou v nerovnosti. E, čo sa týka chudoby žien v dôsledku pôsobenia bank e, a či nejakým spôsobom sa s tým snaží občianská spoločnosť vyrovnať, toto je naozaj mimo môjho pôsobenia. Ja som nezaznamenala, že by sa tomu nejaké štúdie na vyššej úrovni venovali. Ďakujem. Poslankyňa Arena. Merci. Um, alors, moi je partage complètement... Uh... Ďakujem. Ja plne súhlasím s analýzou, ktorú sme si práve vypočuli um, otázke investícií, úlohy verejného sektora, čo sa týka investícií na oživenie ekonomiky. Chcem sa poďakovať pani profesorke Penosovej za to, čo nám povedala. Chcem sa opýtať na niečo veľmi konkrétne. Spomenuli ste viacerú rôznych autorov, napríklad Piketty, ktorí vykonávali rôzne výskumy na univerzitnej pôde. Vyjadrili ste sa, že aj UNHDP vychádza z rovnakého predpokladu. OECD tvrdí, že verejné výdavky by sa nemali nejako krátiť, a chceme bojovať proti nerovnosti v spoločnosti. Teda chcem sa opýtať, prečo nie všetci ekonomia s vami súhlasia. Práve naopak, majú opačný názor. Ja sama som tiež ekonómka a ja sami súhlasím, ale mnohí e, s týmto nesúhlasia. E, k tomuto môžem povedať dve veci, ak dovolíte. Myslím, že e, sú tu veľké predsudky e, vo vnímaní ekonomie. Myslím si, že e, celý jeden veľký sektor produktivity sa úplne prehliada. Keď sa pozrieme taktiež na štrukturálne krízy, štrukturálne úpravy, ale keď sa pozrieme na predsudky, ktoré súvisia so sporovskou politikou, najmä s prepojením na túto dimenziu, E, netrúfam si to povedať, e, keďže tu Maria sedí po mojom boku, ale jeden z ekonomov, na ktorého sa odvolávam, neviem, ako to vníma Maria, trošku zdráham, sa zdráham, či to mám spomenúť, e, ale Maria Avromopoulos, ktorá je veľmi významná ekonómka a teraz pôsobí ako štátna tajomníčka vo vláde Syrizy v Grécku. Ona sa snaží presmerovať politiku Grécka v oblasti zamestnanosti. Ona totiž bola spoluautorkou jedného celého um, prúdu v tejto oblasti, keď pôsobila ešte v USA. Ona uh, taktiež spomína sociálnu infraštruktúru. Veľmi by ma zaujalo, či sa pokúsi presadiť túto myšlienku v Grécku, ale nebudem sa k tomu nejako bližšie vyjadrovať, aj keď som to vlastne už urobila keď to mám po svojom boku Máriu. Uh, thank you very much. Ďakujem. Myslím, že prezentácia bola veľmi zaujímavá. V podstate to uh, zhrňa to, čo som skoštovala ja vo svojich kontaktoch s ľuďmi priamo uh, v teréne. Je naozaj veľmi užitočné, že nám to tu takto predkladáte v takom súhrne. Mám dve poznámky, ak dovolíte. Poprvé, čo sa týka investícií do sociálnej infraštruktúry, e, ja som v kontakte s profesorom Tomom Kerkvokom, ktorý e, je výraznou e, osobnosťou a venuje sa otázke starnutia. Vyhlásil veľmi zaujímavo, že mentálny kapitál starších ľudí by nás mohol možno z tejto krízy dostať. Ja by som navrhla investovať do starších ľudí. A v tomto prípade ženy dlhšie žijú ako muži. Um, možno je to dosť e, nezvyklý prístup, ale rozhodne veľmi zaujímavý, pretože zároveň by sme investovali do starších ľudí a tí by dokázali v istom zmysle vrátiť túto investíciu spod spoločnosti E, majú e, väčšiu mieru dôstojnosti a týmto spôsobom by obohatili spoločnosť, e, ak by sme do nich viac investovali. Teda takýmito investíciami, konkrétne mám na mysli možnosti vzdelávania, taktiež pozitívna politika voči starším ľuďom z hľadiska možnosti zamestnania, zapojenia do fungovania občianskej spoločnosti a tak ďalej. Toľko jedna poznámka. A ďalej, pokiaľ ide o alternatívne ekonomické teórie, kolegyňa Arena sa na to už pýtala, ja na budúci týždeň budem súčasťou konferencie v Manchestri, e, kde budú študenti potvrduálneho e, štúdia ekonómie. Bude sa tam hovoriť práve o týchto alternatívnych e, teóriách v ekonómii Eh, od eh, stredy do štvrtka, pardon, od útorka do štvrtka sa bude konať táto konferencia. Môžete si u nás na internete, volá sa Boom eh, Bas Boom. Ehm, táto skupina mladých ehm, absolventov je veľmi odvážna, neváhajú dokonca spochybniť svojich pedagógov štúdie, ktoré im boli vštepované. Teda chcem vás vyzvať, aby ste si túto štúdiu pozreli. Odovzdám slovo pani profesorka, aby mohla odpovedať a komentovať. Ešte tam slovo pani poslankyni Zuber. Muito obrigada. Um, eu diria que estou parcialmente de acordo com. Ďakujem. Súhlasím s tým, čo ste hovorili vo svojej prezentácii. V súvislosti s dopadmi krízy sme hovorili aj o tom, čo popisujete vy z hľadiska um, možnosti zmierovania krízy, pretože um, sa mohli prijať aj iné opatrenia. Napokon um, však um, vznikol dojem, že sa snažíme urobiť kvadratúru kruhu a očakávali sme, že naše opatrenia budú mať úplne iné dopady. Ja síce nie som ekonómka, ale ak máme Takéto opatrenia, ktoré členské štáty zavádzajú, pričom majú vysoké dlhy a úrokové sadzby sú mimoriadne vysoké. Jednoducho nie je možná absolútne žiadna miera rastu, nie je priestor pre verejné investície, najmä v krajinách, ktorým sa už tak či tak nedarilo nejako príliš dobre ešte predtým, ako udrela táto kríza. Takže všetko to súvisí s politickými rozhodnutiami, ktoré Európsky parlament eh, vlastne podporil a pritom mali také neblahé následky. Teda chcem sa opýtať na tému nezamestnanosti. Konkrétne, čo sa týka škrtov vo verejnej správe členských štátov. Chcem sa opýtať, či ste vykonali nejaké štúdie, ktoré by analyzovali e, tieto škrty v štátnej správe a či to nejakým spôsobom zvýšilo mieru chudoby u žien. Pýtam sa na to z dvoch dôvodov. Poprvé, e, škrty e, často prebiehajú v sociálnych službách, to má výraznejšie dopady na ženy. A po druhé, pretože ženy, ktoré prídu o prácu, sú prepustené, zo štátnej správy, teda respektíve pracovníci, ktorí sú prepuštení, sú e, do veľkej miery ženy. Napríklad e, nedávno e, bolo prepustených 600 pracovníkov z inštitúcie, ktorá poskytuje sociálnu starostlivosť v Portugalsku a 130 z nich malo deti, ktoré už boli tak či tak vystavené chudobe. Teda vidíte, že o čo viac sa to deje, o to viac sa zvyšuje tá miera rizika chudoby. Je to dvojitý zásah čo sa týka celkovej miery chudoby. A zároveň sa tým zhoršuje situácia týchto žien, keď prídu o prácu. Ďakujem za obe otázky. Ja na budúci týždeň budem v Manchestri. Uvidíme sa teda na konferencii, o ktorej ste hovorili. Čo sa týka ďalšej otázky, keď e, je politika úspor vnútená zvonku, e, je to veľmi zložité. Spomenuli ste, že tu išlo politické rozhodnutie na európskej úrovni. Ja si však myslím, že ešte stále je e, dôležité poukazovať na alternatívne spôsoby myslenia keynesiánska politika um, ekonomie tiež sa presadila v istom čase jedna z výhod Európskej únie je v tom, že nevšetky krajiny fungujú rovnako teda tým, že budeme študovať rozličné miery chudoby v členských štátoch a potom podrobne analyzovať politické rozhodnutia, ktoré sa prijímajú v danom eh, štáte, eh, bude možné vyvodiť nejaké závery a možno zvážiť eh, najosvedčenejšie postupy. Čo sa týka vašej analýzy diania škrtov v štátnej správe, e, znižovania počtu pracovných miest. Myslím si, že máte úplnú pravdu. Na druhej strane s tým súvisí otázka toho, keď dochádza k mm, cieľom šetrenia k outsourcovaniu týchto služieb do súkromného sektora. Z pravidla sa tieto služby tým pádom zhoršujú, čo sa týka kvality. Existujú k tomu početné štúdie, ale ak by sme chceli vychádzať z nejakých eh, naozaj vedeckých poznatkov, mali by sme tieto štúdie vykonávať systematicky v celej EÚ. Ďakujem. Takže ďakujeme veľmi pekne pani profesorke Peronc za jej eh, príspevok aj za odpovede. A teda prejdeme k našej poslednej eh, vystupujúcej dnes. Mária Stratigaki prichádza z Pantheon Univerzity v Grécku a jej príspevok má názov Pozitívny dopad genderovo citlivého prístupu v boji proti chudobe. Nech sa páči. When you are, uh, thank you very much for the invitation. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to pre mňa obrovská čest tu s vami byť. A keď ste posledným rečníkom, tak v podstate je to príležitosť, ale zase to je určité rizika. Takže tou príležitosťou pre mňa je, že budem stručná to je dôležité. To nepoviem všetko, samozrejme. Takže preto všetkým chcem povedať, že už pred 25 rokmi na komisii bola zadaná prvá štúdia ohľadom e, chudobných žien. Mal na starosť Pauline Conroy, či si, neviem, či si pamätáte. Hovorilo sa tam teda o tejto téme, bolo to v roku 1992. Eh, a teraz samozrejme situácia zmenila, okolnosti sú iné. A už predrečníci povedali všetko v podstate o aspektoch chudoby a taktiež o dôležitosti hospodárskej politiky, ako ho povedala Diane Perons. Um, čo týka kolegu Antonopulosa, ktorý teraz je členom vlády, tak e, môžem povedať toľko, že mnohí ľudia majú dobré nápady, ale pokiaľ nemôžete robiť rozhodnutia, tak môžete mať dobré nápady a potom tie rozhodnutia už môžete robiť a zistíte, že v podstate situácia je iná, než si mysleli, za ťažké okolnosti. A to predovšetkým, pokiaľ navrhované opatrenia sa vždy musia riadiť otázkou nákladov. No a v Grécku, čo sa týka nákladov, tak viete, ako to je. Takže samozrejme od tejto vlády všetci čakáme len to najlepšie, napriek tomu, že musia čeliť ťažkej situácii. Takže moja prezentácia bude hovoriť o európskej politike a ohľadom toho, ako môžeme túto politiku čo najlepšie využiť, tak aby poslúžila chudobným ženám Chcela by som preskočiť teda tú otázku prezentácie európskej politiky. My všetci o tom viete oveľa viac než ja, sami ste na nej pracovali v priebehu posledných rokov. A chcela by som hovoriť len o jednej veci. Takže to všetko preskočím. Chcela by som hovoriť o tom, že tu máme Európsky sociálny fond v tomto novom období. Bol rozšírený, alebo záber bol rozšírený významným spôsobom, netýka sa už len pracovného trhu, ale taktiež sa týka sociálnej politiky a iných otázok. Taktiež tu máme napríklad e, balíček e, sociálnych investícií. Ako viete, tak máme aj nový fond pre najohrozenejších. A Takže si myslím, že európska politika teraz má dobré nástroje k dispozícii. A predovšetkým, pokiaľ pôjde ruka v ruke s hospodárskou politikou, ako podala Dajen, tak si myslím, že môže byť trochu optimistický, ale nebudem to tu všetko vysvetľovať, toto preskočím. A dostanem sa k niečomu, čo by som tu chcela predniesť. Ohľadom toho, ako európske politiky sa dívajú na otázku chudoby. Takže máme tu rodové aspekty chudoby, ktoré sú v podstate často videné e, ako dôsledok platových rozdielov alebo rodových rozdielov na pracovnom trhu. Ženy sú tu ohrozenou skupinou a väčšinou sa hovorí o štruktúrálnych aspektoch e, chudoby a e, rodu. Čo sa týka rodovej nerovnosti a chudoby, tak tie sú v podstate prepojené a vzájomne sa posilňujú v období krízy, tam hospodárskej krízy. Chceli sme hovoriť o dvoch multiplikačných e, aspektoch e, týchto dvoch e, bodov. Máme tam potom dva také začarované kruhy. To je generačný účinok. O tom sa už hovorilo, keď sme diskutovali o deťoch a o tom, ako sa tento účinok v podstate prenáša z generácie na generáciu pretože ženy v podstate sú odpovedné za socializáciu detí, takže môžu mať tento dopad. No a ten druhý dopad, to je sociopolitický účinok medzi sektormi a naprieč spoločnosťou. No a čo sa týka tejto otázky, tu by som rada spomenula to, ako je chudoba prepojená taktiež s politickým životom chudoba v podstate vytvára živnú pôdu pre homofóbne, rasistické, sexistické e, prejavy vedie k zvýšenej miere násiliu na ženách. No a v krajinách ako napríklad Grécko, tam má negatívny dopad demokratické procesy a ľudské práva, extrémne ideológie, potom e, v podstate prekvitajú e, v období krízy držia sa samozrejme v pozadí, pokiaľ sú dobré e, podmienky hospodárske. No a pokiaľ príde vážna hospodárska kríza, tak narastá e, miera vplyvu e, pravicových ideológií. A to, to tu nehovorím len o sociálnych a hospodárskych aspektoch, to je politický rozmer chudoby a štruktúrálny. A tu taktiež teda vidíme tento rodový aspekt. Takže pokiaľ politiky alebo v rámci politiky vnímame chudobu len ako charakteristiku jednotlivcov, tak sa ďaleko nedostaneme. Nemôžeme vnímať, alebo nemôžeme v podstate tu, ten rozdiel medzi pohľavami vnímať vo viac než len e, čísla, ktoré máme k dispozícii. Musíme navrhnúť príslušné politiky, ale to je obrovská výzva. Musíme sa zaoberať touto rodovou chudobou a musíme pristúpať k tejto otázke holisticky. Musíme podporovať účasť žien na pracovnom procese, taktiež e, duálny prístup e, v s uplatňovaním eh, rodového mainstreamingu musí ísť ruka v ruke so, špecifickým, eh, so špecifickými krokmi. Netýka sa to len fiskálnej politiky, no sa týka e, Európskej stratégie 2020, tak tam by mal byť v podstate ciele rodovej rovnosti zapracované do všetkých jednotlivých politík. Mala by to byť videná ako priorita vo všetkých národných akčných plánoch. A tu taktiež vystala otázka tá, ako národné vlády v podstate sledujú usmernenia a inštrukcie Európskej únie. Ako som povedala na úvod, tak to vyzerá veľmi slúbne, ale problém je ten, že nie vždy tieto smernenia sú e, implementované veľmi konkrétne a presne, pretože áno, Máme tam e, teda konkrétne skupiny mladé alebo staré, chudobné ženy a tak ďalej. Takže tento duálny prístup musí byť vždy sledovaný e, v širšom kontexte. Je treba bojovať proti dôsledkom e, sociálneho vylúčenia. Mali by sme zaviesť ciele v niekoľkých fázach. Nebudem hovoriť detailne o metódach a o tom, ako má prebiehať, prebiehať rodový mainstreaming. Chcela by som hovoriť o rôznych nástrojoch a sieťach, ktoré už existujú v rámci Európskeho sociálneho fondu a ktoré teraz boli prerušené. A hovorím tu predovšetkým na podporu Gender Mainstreaming Community of Practice. V priebehu 2010 až 2014 sa v jeho rámci e, vyvíjali konkrétne e, kroky, tak aby sa uplatňovali stratégie rodového mainstreamingu. To, táto sieť bola vytvorná Európskou komisiou, podľa ktorej by v podstate tento rodový aspekt mal, by, mal byť súčasťou implementácie e, všetkých prostriedkov z tohto fondu. Taktiež by tam mal byť príslušný monitorovací proces. A v tomto kontexte táto sieť GenderCop, ktorá bohužiaľ teda prestala fungovať na konci roku 2014, podporovala implementáciu rodového mainstreamingu v rámci ESF a taktiež napomáhala implementácii cieľov v jednotlivých členských štátoch. A ja si myslím, že toto je veľmi negatívne, čo sa stalo, pretože hovoríme o politike a o tom, ako európska úroveň musí v podstate napomáhať implementácii rodového mainstreamingu na národnej úrovni, tak si myslím, že Európsky parlament by mal toto, alebo Európska komisia taktiež by to mali znovu zvážiť. Opýtať sa prečo táto dobrá sieť podstate už nefunguje. Vo chvíli, kedy musíme multiplikovať naše úsilie, taktiež v súvislosti s rodovým mainstreamingom a zapracovať ho do všetkých našich politík, do hospodárskej politiky, do sociálnej politiky a na úrovni politického rozhodovania. Eh, me, me trasladan que no hay... Takže povedali mi, že už nie je čas na diskusiu a preto pani Arena teraz sa tak všeobecne vyjadrí, aby teda okomentovala všetko to, o ktoré sa dnes hovorilo. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, assez rapidement, parce que je pense que les... Ďakujem, len veľmi stručne. Myslím, že rečníci nám poskytli množstvo informácií, množstvo údajov, čísel, podnetov na zamyslenie. Myslím, že vďaka tomu môžeme na tejto téme pracovať aj naďalej. Žiaľ, je porutovne hodné, že k tejto chudobe e, dochádza. Posledná rečníčka povedala, že k chudobe nemusí dochádzať najmä v prípade žien. Existujú politické nástroje, ale musí existovať politická vôľa predovšetkým, aby sa presadili. Teda chcem sa poďakovať všetkým rečníkom v najbližších dňoch. E, to budeme podrobnejšie analyzovať a potom na základe vypracujeme správu. Ďakujem. Ďakujem, pani Arena. A teraz prechádzame k diskusii ohľadom správy Európskej e, stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 a tu dostáva slovo pani Nojcho ako spravodajkyňa. Eh, me comentan que Takže povedali mi tu, že sme naplánovali zmenu na našom programe, pretože pani Šujca bude musieť odísť z našho zasadania a preto bod 5 predsunieme a budeme diskutovať o činnosti a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia ako hovorím, takže pani Šujca je spravodajkyňou a preto dostáva slovo, aby nám vysvetlila obsah dokumentu a potom sa bude konať diskusia. <laughs> Okay, thank you very much. I am Ďakujem, takže ja tu zastupujem Sirku, ktorý tu dnes nie je, takže pani, ktorá tu dnes nie je. Takže, čo týka situácie v oblasti samestanických dôch, dôchodkov v Európe. My tu máme návrh komisie za 2014 na zmenu o prepracovanie pravidiel teda s činnosťou dohľadom nad inštitúciami zamestnického dôchodkového zabezpečenia. Máme tu dokument z roku 2003. Napriek tomu, že tento návrh chce e, zlepšiť e, transparentnosť a riadenie týchto fondov v Európe. Chce sa podporovať aj cezhraničná činnosť a chceme podporiť aj dlhodobé investície. Tak teda ženy by mali v súvislosti so zamestnaneckými dôchodkami eh, si vyslúžiť, eh, alebo obdržať eh, špeciálnu pozornosť. Teda, ako vidíte, toto taktiež sa k tomu, o čom sme hovorili. Myslím si, že v súčasnosti to je veľký problém v Európe a na celom svete, pretože ženy v staršom veku sú skutočne ohrozené. Takže myslím si, by sme to mali zobrať všetci. Takže akýkoľvek návrh komisie, ktorý sa priamo alebo nepriamo týka všetkých občanov, by taktiež mal hovoriť o otázke nerovnosti. Transparentnosť je taktiež otázka, ktorú by sme mali riešiť. Mali by sme posilniť ustanovenia tak, aby sme E, v podstate pokryli ten fakt, že ženy sa dožívajú vyššieho veku. A tento princíp dobrého riadenia e, dôchodkových systémov by taktiež mal obsahovať aj pojem rodového mainstreamingu. Je to e, kontroverzné, tam vždy aspekt rodového stereotypu, ale ženy väčšinou maj, majú horší prístup k finančným produktom než muži. Napríklad OECD zistia, že len 49 žien eh, vie, jak má znalosti o súvislosti s finančnými produktami. Takže je to, mužov je to oveľa menšie percento. Myslíme si, že toto je e, treba riešiť na európskej úrovni. Musíme sa pozrieť na odlivé čísla, ktoré v niektorých krajinách skutočne nie sú dosačujúce úrovni, takže o tom by sme mali dnes diskutovať. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem, pani Šujca. Nevidím, že by sa ešte niekto ďalší hlasil slovo. Áno, pán Urtasun. Ďakujem pekne. Len pár vecí. Ja si myslím, že to dôležitá vec, dôležitý spis, Evidentne tu prichádzajú, alebo boli tu rôzne reformy dôchodkových systémov v rôznych členských štátoch EÚ a tým sa v podstate paradoxne vytvorila e, väčšia miera nerovnosti. A to na vyvorobí vrázky na čele. My to hovoríme napríklad o ženách, ktoré idú do dôchodku. Hovoríme o druhom pilieri dôchodkového systému. Tam máme e, zamestnanecké plány v rámci podnikov. Takže len štyri veci chcem povedať, ktoré sa mi zdá byť dôležité. Poprvé, je tam štruktúrálna nerovnosť v súvislosti s účasťou žien na takýchto fondoch. Takže my sme mali povedať ekonu, že tým, že prídu ďalšie e, v podstate makroprudenciálne normy, tak tým sa nič nevyrieši. Pretože tým, že ženy majú často nižšie platy, tak v podstate v rámci týchto penzijných plánov je tam nerovnosť. Takže my sme mali naplánovať nejaký, nejaké verejné kompenzácie. Po druhé, nezabúdajme, že tam musíme zabezpečiť vyrovnanú situáciu medzi prvým a druhým dôchodkovým pilierom. Takže sem by mal vyslať toto posolstvo, tento signál, že e, tie dôchodky sú veľmi dôležité. Mali by sme to napísať do, tej, do toho nášho dokumentu. Po tretie. Takže Balca, sa, že v rámci tohto legislatívneho dokumentu sa komisia zaoberá len vnútorným trhom. Avšak ide tam aj o kolektívne vyjednávanie. Tam je oveľa väčší priestor pre e, rokovania, pre e, opatrenia, ktoré by zaručili rovnosť, rovnoprávnosť. Takže pokiaľ chceme vytvoriť na európskej úrovni pravidlá, tak taktiež by sme mali diskutovať o e, kolektívnych dohodách. Po štvrté, nosnosť týchto penzijných plánov, alebo prenosnosť e, ľudia sa, alebo čo týka žien, tak tie sú v podstate mobilnejšie, pretože ich práca je často nestabilnejšia, takže myslím že tá prenosnosť týchto dôchodových systémov je dôležitá. Vo všeobecnosti súhlasím s tým, čo povedala spravodajkyňa. Myslím si, že by sme to mali diskutovať a na to určite bude čas. Ďakujem, pán Urtasu, pani Garike. Senior. Pardon, pán Gerike. Ďakujem. Ako tým spravodajca za EKR, tejto správe, v tom stanovisku ďakujem spravodajkyni za dobro správu. Teším sa na dobrú konštruktívnu spoluprácu a ako poslanec AKR by som chcel klasť dôraz na jednu tému, ktorá podľa mňa ešte nie je dostatočne pokrytá v rámci tohto stanoviska. Príčiny eh, rodového, rodovej nerovnosti v súvislosti s dôchodkami. Takže táto medzera, tento rozdiel nevzniká len tak ale je to preto, že sú to, sú to väčšinou ženy, ktoré e, dlhšiu dobu vychovávajú deti. Deti, tým, e, to bolo ženy, ktoré majú dve deti alebo viac, tak v podstate často sa už nevrátia vôbec do svojho zamestnania. Napríklad by sme mali e, finančne uznať aj tú dobu, kedy vychovajú deti. Nie je to len mrhanie časom alebo mrhanie e, ľudským, e, ľudskými zdrojmi, keď sa deti, žili starať o deti. Je to nezanedbateľný príspevok e, k demografickému vývoju, k spoločnosti. A myslím si, alebo v Nemecku navrhujeme v podstate plat alebo plat pre vychovávateľov, pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti na každé jednotlivé deťa. Tento plat by bol samozrejme e, teraz zdaniteľný, ale taktiež by potom sa započítaval do výpočtu e, dôchodku. Takže situácia, dôchodková situácia matiek sa zlepší len vtedy, pokiaľ budeme riešiť príčiny a nebudeme stále len hovoriť o tom, tých rodových rozdieloch. Ďakujem, pán Gerike. A teraz pani Petír. E, Gospodžo predsednice, podržávam sve čo je kolega Gerike rekao i željela bych ovdje... Po... Ďakujem. Takže chcem podporiť to, čo povedal kolega Gerike. Máme tu ešte otázku žien vo videckých oblastiach, pol, žien polnospodáriek. Tie sú predovšetkým zraniteľnou skupinou, čo sa týka dôchodkov. Napríklad Chorvátska, a chcem vysvetliť teraz, že často nemajú penzíne poistenie, nevlastnia nejaké pozemky alebo majetok a v podstate často nemajú ani žiadny poriadny príjem a potom tu dochádza k veľkej diskriminácii. A myslím si, že ženy polnohospodárky by mali byť zahrnuté do tohto stanoviska. Ženy, ktorí žijú v detských oblastiach, mali byť zavedené príslušné nástroje, ktorým zaručia e, dôstojný dôchodok. Ďakujem. Teraz pani Het. Tak so mycket och jag vill tacka rapportören också för att det här Ďakujem pekne, dovolte, aby som poďakovala taktiež spravodajkyni, pretože toto je veľmi dôležitá téma. A ja som vlastne pôvodne sa nechcela ohlásiť o slovo, ale po tom, čo som si vypočula toho mužského kolegu, pána Kirikeho, vy ste hovorili o tom, o veku e, vo, pre výchovu dieťaťa. My sme sa snažili o takéto niečo vo Švedsku, keď sme mali pravicovú väčšinu vo Švedsku viacerokrát. A my to takýto akoby príspevok na starostlivosť 2000 e, švedských korún na dieťa. A to je potom dosť nebezpečná e, pasta tiež pre ženy, lebo to sú vždy ženy, ktoré sú doma s deťmi a keď im dáte e, takýto star- príspevok e, za, alebo akoby kvázi plat za starostlivosť o dieťa, tak potom žena dostane doma. A z toho sa vlastne e, tiež sú veľmi nízke príspevky na dôchodok, takže keď žena má byť, e, mať slobodu a mať možnosť žiť si svoj vlastný život, tak sa to prakticky naozaj nedá ani na takej úrovni mzdy, ani sa z toho nedá dosť dobre žiť a potom ani nie je z toho dosť dobrý dôchodok. Okrem toho, viac ako polovica žien žije z penzie či dôchodku, ktorým je pod hranicou chudoby a naozaj na toto je treba nájsť riešenie. Ale ide o to, aby sme zabezpečili viac žien do do, do zamestnania. Takže tu sú viaceré veci, ktoré sú spolu súvisia. Ďakujem pani Het a na záver bude hovoriť pani Galpelc. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som sa nie celkom dobre pripravila, lebo som vlastne pôvodne nevedela, že sa budem hlásiť o slovo, ale tu ide naozaj veľmi dôležitú otázku. A a moja predrečníčka ma vlastne ma v tomu eh, podnietila. V, Nemec- v Maďarsku bol zavedený nový systém na báze novej rodinnej politiky. Ide o to, že aby sme naozaj podporovali ženy, alebo tie ženy, ktoré majú deti. A keď dieťa má rok a chcú sa vrátiť späť do práce a tieto, táto žena teda dostáva e, za cený príspevok, e, aj detské prídavky na jednej strane a paralelne k tomu, aj keď sa vrátila späť e, žena do práce, tak dostáva aj mzdu. A takýmto spôsobom môžeme potom aj vlastne uznať náklady na výchovu dieťaťa. A vlastne takýmto spôsobom sa kompenzuje e, ten rozdiel medzi mužmi a ženami. A ako dôsledku e, tejto politiky je teraz ženy, ktoré sa pre toto rozhodli, po, aby sa po roku vrátili späť do práce. Je takým v to, že je len 6 tisíc, ktoré sa preto rozhodli, čiže neprišli o prácu, zamestnávateľ ich rád vzal späť a táto nová štruktúra takto spôsob, takýmto spôsobom funguje a myslím si, že je to celkom dobrý príklad. Chcela by som povedať, že je dôležité o tom porať správu, pretože aj v iných e, európskych krajinách sa potýkame s demografickým problémom, demografickým problémom a myslím si, že takéto aktivity treba podporiť, lebo to je dobrá prax. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujeme. A teraz sa opäť hlasil slovo pán Gerike. E, takže len sa tak zamyslieť týmto. Áno, dobre, je treba podporovať mužov a ženy, ktorí sa sústrať o svoje deti. Keď hovoríme o exkluzívnych opatreniach pre ženy, tak tým v podstate znovu vkladáme zodpovednosť do rúk žien. A to je otázka, ktorú mali riešiť obaja, ženy aj muži by mali byť zodpovední za vychovávanie detí. Pán Gerike, prosím. Ďakujem pekne. A ďakujeme za to, že ešte raz môžem vystúpiť. Chcel by som to len upraviť, že ja som nehovoril o nejakom vreckovom eh, pani eh, pani kolegyňa, ja tiež neviem dobre vaše meno vysloviť, ale pokiaľ ide o Švédsko a ide to 300 eur, tak to je naozaj vreckové a neviem, že či niekto môže pracovať za 300 eur v, v škôlke. Nepoznám žiadnu ženu, ktorá naozaj e, zarába 300 eur. Tu musíme hovoriť e, o skutočnej veci. O, o, hovoríme o príjme za e, výchovu e, detí E, napríklad v Nemecku e, na jedno dieťa dostáva vy, vychovateľ 1000 až 1500 eur mesačne a v, v zariadení pre deti to je 4 až 5000 pre ošetrovateľov či vychovateľov. Takže tu, keď hovoríme o tom príjme, tu, kde tá matka vlastne má úlohu vychovávateľa a myslím si, že tu nejde len o to, tu ide o to, aby e, tá matka mala predovšetkým túto možnosť sa rozhodnúť, že či sa chce venovať dieťaťu a za to dostane aj mzdy. To je veľmi dôležité aj zo sociálneho hľadiska, alebo či sa vráti do práce a potom táto mzda, čo tiež e, má svoj vplyv na sociálne zabezpečenie, potom vlastne sa dieťa ocitá v cudzej, ruk, cudzých rukách, v cudzej výchove. Ale tieto žena nie je v rovnakej pozícii, e, pretože dostáva vlastne len vreckové 150 až 300 eur, tak nedá sa hovoriť o rovnakom vychovávaní, rovnakej a rovnocennej výchove. Muchas gracias. Eh, yo apuesto también. Ďakujem. Taktiež si myslím, že je dobré um, ehm, zavesť takéto platy, aby ženy alebo muži, ktorí sa budú starať o deti, by taktiež eh, teda mohli dostávať takýto plat za starostlivosť o deti. Vy hovoríte možno o skúsenosti od vás z Nemecka, ale je treba vziať do úvahy všeobecnú situáciu alebo globálnu situáciu v ostatných eh, európskych krajinách. No a na záver bude hovoriť pani Šujca po tejto sérii vystúpení aby uzavrela diskusiu pani Švica. Hvala vám lijepo, ja sa želim zahvaliti na... Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať všetkým za ich príspevky v tejto diskusii a súhlasím so všetkým, čo som tu dnes počula. Všetky veci, ktoré ste povedali, v podstate len potvrdzujú, aká je nerovnosť medzi mužmi a ženami. A to, čo je v tejto správe však podstatné, je, je dôchodok. Ako dosiahnuť rovnak e, rovnaký dôchodok pre ženy a mužov, pretože o tom táto správa je. Ženy majú nestabilné pracovné pozície a tu kolega hovoril aj o ženách polnohospodárstva. Polnohospod, ženy polnohospodárstva naozaj sú tiež osobitnou skupinou zraniteľných žien a potom sú tu ženy, ktoré sa musia vrátiť do práce po pôrode my musíme vytvoriť stabilný pracovný, stabilné pracovné prostredie. A nielen to, ale pre tie ženy, ktoré sa nemôžu vrátiť späť do práce, alebo e, ktoré nemajú žiaden majetok, alebo nemajú nejaké vlastníctvo, tie by mali mať e, aspoň zaručený dôstojný dôchodok. A o tom sme hovorili aj počas workshopu. Nož ako sa dostanú ženy na pracovný trh a keď nie, tak musíme im potom umožniť mať aspoň dôstojný dôchodok. A náš kolega z Nemecka povedal veľa dobrých argumentov a určite musíme pracovať aj na to zlom demokratickom vývoji, aj na nízkych mzdách. Mali by sme pokúsiť sa využiť e, dôchodok, aby boli prostriedkom na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujeme pani Šujca, že ste e, ukončili diskusiu, že a čo týka ale na pozmenujúce návrhy, je to do 5. hodiny 13. apríla. A teraz ďalší bod programu. Je to bod číslo 4 ohľadom Európskej stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na dobu po roku 2015. Takže pani Neuchl je spravodajkňou a dostáva slovo. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, fürs Wort. Ich möchte... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, takže len stručne. No, videla som návrh stratégie Máme to pred sebou. A prišlo zatiaľ 450 pozmenujúcich návrhov. Chcem vám za ne za všetky poďakovať vyloženie, pretože každý to si vyhradil čas a sadol si k stolu a spísal pozmenujúci návrh. Tomu ide o to, aby to, táto stratégia bola skutočne dobrá. Ide o to, aby sme spoločne združili našu energiu a toto poslali dobrým smerom pripravujeme 35 kompromisov, je to samozrejme ešte len začiatok, najprv to musíme vypilovať obsahovo. a chceme teda vyloženie poďakovať e, kolegom aj sekretariátu, sa stanoviť tri ciele konkrétne, takže našim cieľom musí byť, aby sme sa obsahovo zaoberali presne všetkými detailmi. A po druhé, že to musí byť ľudský, férové, spravodlivé, pretože my budeme tvrdo diskutovať, ale to neznamená, že sa k tomu nemôžeme staviať aj ľudský a že neuznáme, že ostatní môžu mať iný názor. No a našim tretím cieľom musí byť to, že chceme urobiť krok pre rovnoprávnosť Európe pre mužov a ženy Takže to je z mojej strany všetko. Chcem eh, teraz signalizovať svoju otvorenosť. Stretnem sa s tými spravodajkňami a potom možno si nechám vysvetliť sa návrhy, ktoré som nepochopila dostatočne a teším sa na naše stretnutia. Ďakujem, pani Neuchel. Áno, táto správa mm, vyvolala intenzívnu prácu rôzne oddelení eh, komisie. Takže samozrejme ich práci pripisujem veľkú dôležitosť a my musíme spolupracovať s oddeleniami komisie pri formovaní tejto stratégie tieňový spravodajca, tieňová spravodajkyňa za EPP, Gal Pelč sa môže teraz vyjadriť. Ďakujem. Predovšetkým by som chcela poďakovať pani Nojcho za dobrú spoluprácu. Myslím si, že ste boli veľmi otvorená skutočne ste veľmi prispeli formovaní tejto stratégie. No, nie nutne sme vždy mali všetko rovnaký názor v rámci tejto stratégie, napriek tomu som presvedčená, že budú možné kompromisy a že sa tam taktiež presadí názor EPP. Myslím si, že je dôležité si stanoviť konkrétne body stratégie, na ktoré sa bude zameriavať. Preto som zaslala 44 pozmeňujúcich návrhov, ktoré všetky mali poslúžiť na to, aby sme našli tie hlavné kľúčové body. Vychádzala som z toho, že táto oblasť už je bez tak dosť široká, takže nepotrebujeme k tomu pridávať nejaké dodatočné oblasti tejto našej spoločnej stratégii. Myslím si preto, že by sme sa nemali zaoberať témami, ktoré, ktoré spadajú pod e, subsidiaritu. Nepotrebujeme tu žiadnu diskusiu o subsidiarite, musíme sa zameriavať na strategické body. Taktiež som v spolupráci s ostatnými kolegami dodala pozmenujúce návrhy, v rámci ktorých teda sa zameriavame na to, že za súčasnej hospodárskej krízy musíme riešiť otázku rovnoprávnosti pohlavy. Tak, aby sa to presadzovalo aj v rôznych politických e, oblastiach a tým v podstate podporíme hospodársky rast. Myslíme si, že E, rovné príležitosti sú kľúčovým aspektom, ktorým sa musí presadiť v rôznych politikách. A myslím si, že teda to súvisí aj s hospodárským rastom. E, taktiež som toho názoru, že téma žien žijúcich vo vidieckých oblastiach je veľmi dôležitá. Ženy na vidieku a ich situácia, to je téma, ktorá patrí do tohto dokumentu. Taktiež som v tejto súvislosti dodala pozmeňujúce návrhy, ďalej úloha médií, tu tam taktiež musíme spomenúť, predovšetkým tu teraz myslím na ten negatívny obraz, ktorý médiá vytvárajú. A taktiež už sme hovorili a predrečníci hovorili o tom, že je dôležité, aby sme mali spolahlivú štatistiku, spolahlivé údaje, ale na to potrebujeme aj samozrejme systematické zbieranie údajov, tak aby sme si mohli robiť presný obrázok. Ďalšou strategickou otázkou je súvis medzi, alebo súčinnosť v podstate aspektov rodinného a pracovného života. Tam máme rovnosť príležitostí, pomery na pracovnom trhu musia byť v súlade s aspektami rodinného života. To taktiež súvisí s témou dôchodkov. Možno ma pani predsednička nesprávne pochopila. Ja som hovorila o dobrej praxi vo svojom predchádzajúcom príspevku. A myslela som, že pani predsednička pochváli, sa toho ma pokárala. V tejto situácii ide predsa o to, že ženy majú nižšie dôchodky než muži, nie že muži majú vyššie dôchodky. Takže muži majú vyššie platy. Je tam medzera medzi ženskými a mužskými platmi. Tu je treba zmenšiť. Tu potrebujeme dobré metódy, osvedčenú prax. Všetko to musíme v praxi presadiť. Pokiaľ stratégia zostane len na papieri, zostane len prázdnym slovom, tak sa nám v podstate nič presadiť. Takže si myslím, že naša predstava nie je vzdialená realite. Stojíme obomi nohami na zemi. Hovoríme o tom, že rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami musia byť zvenčené. V tejto súvislosti samozrejme musia byť znížené rozdiel v dôchodkoch mužov a žien. Taktiež som otvorená ďalším kompromisom a dúfam, že dosiahneme kompromisy, s ktorými budeme všetci spokojní a že tieto kompromisy potom prinesú posledné výsledky v blízkej budúcnosti. Ďakujem, pani Gal Pelč. Ja som v žiadnom prípade nekritizovala vás, ja som len hodnotila návrh, ktorý ste tu predniesli Možno niekto ten návrh považuje za pozitívny. Ja si myslím, alebo niektorí tiež môže myslieť, že tam potrebné stále určité otiene, pokiaľ uvytvoríme špecifické opatrenia pre deti, ktoré sa starajú o, o ženy, ktoré sa starajú o deti, tak v podstate všetci si budú myslieť, že ženy sa musia starať o deti a nikto iný. Takže ja v žiadnom prípade nekritizujem vás. Ja tu hodnotím opatrenie, ktoré vy predkladáte ako pozitívne. Ja si myslím, že treba ho vidieť v kontexte. Takže za EKR bude hovoriť pani Vinenská. Višnevská. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, analýza dokumentu Stratégia Európskej únie o veci rovnosti mužov a žien po roku 2015 eh, poukazuje na to, že rovnosť mužov a žien eh, existuje v pracovnej trhy, na pracovnom trhu politike a politika sa snaží eliminovať stereotypy. Chcela by som predovšetkým úplne eh, pozornosť na to, že zmluvy, ktoré hovoria o rovnosti medzi mužmi a ženami, a takýto jazyk je aj v prácach komisie zastúpený širším popisom rovnosti, rodovej rovnosti a tá, ten pokus zmeniť nový pojem eh, vyplýva z, eh, po, z za, z vyšších opatrení prospech eh, rodovej rovnosti. A pokiaľ ide o fungovanie EÚ, ako aj uznesenie z 10. decembra 2013, tie potvrdzujú, že realizácia politiky v oblasti e, sexuálneho reprodukčného zdravia, ako aj sexuálneho vzdelávania a výchovy, že to spadá pod kompetencie členských štátov a že Európska únia nemá žiadne kompetencie, ktoré by jej umožňovali zasahovať v tejto sfére, dokonca ani v podobe nesprávne záväzných odporúčaní Európskeho parlamentu. Ďalej si myslím, že tiež nie je žiaden dôvod, aby e, štruktúrálne zdroje zdroje násilia, ktoré existujú e, v rodinách. Myslím si, že riešiť to e, je nesprávne, pretože dochádza k deštrukcii e, toho, ktorej, ktorej, toho vnímania tradičnej e, úlohy žien a mužov. A keď chceme hľadať e, zdroje násilia, je, je treba sa pozrieť na širšie širší obraz, pretože to súvisí aj s nezamestnanosťou, tiež s ľahkým dostu, ľah, s, s väčším prezentovaním násilia v médiách a takisto e, tiež stále zvyšuje sa počet e, partnerstiev bez akýchkoľvek záväzkov. Tiež to má vplyv aj alkohol a omamné prostriedky. E, tiež často vzťah tiež často dochádza k, e, k sexualizácii mladých ľudí. E, pritom tradične vnímaná úloha ženy je byť e, úloha matky, čiže to, či to vlastne má byť tradičný pohľad na ženu, to by malo byť um, vkladať do tej politiky rodovej rovnosti, či by sme nemali radšej podporovať ženy v tej eh, ich typickej úlohe a uznať ich ekonomickú úlohu pri výchove detí a venovania dostatočného času eh, rodinám, pretože stratégia rovnosti mužov a žien by mala skôr spočívať ich spolupráci a v tom, aby mali rovnakú eh, príležitosť a taký spôsob, ktorý ale ktoré oceňuje a uznáva prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami. Nemá to predsa byť žiaden rodový boj, ani to nemá byť žiadna nejaká feministická samoobrana, ako hovorí niektorá z našich kolegín. To situáciu žien nezlepší, čiže ja uznávam tú chuť z, z, zrovnoprávniť ženy v, na pracovnom trhu a tiež im dať väčšie možnosti na verejnom živote, ale je treba podporovať aj tie e, ženy, pre, tie, ktoré sú aj tehotné a ktoré sú matkami, tak a pričom e, chceme podporovať e, rodinnú politiku, ktorá ich bude aj s príslušným spôsobom e, tieto matky a ženy podporovať a e, rovnosť mužov a žien aj v Polsku, aj v celej Európe je za e, sa teda hodnota, ktorú nemôžeme len tak zničiť e, touto genderovou ideológiou, ktorej cieľom nie je rovnosť mužov a žien, ale boj so ženskosťou a mužskosťou, ako aj demontáž teda tých základov spoločnosti, ako je manželstvo a rodina. Ďakujem pekne. Ahora tiene la... Dobre, teraz dostáva slovo sa Alde. Pani Milnár. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani kolegyni Neuchl za doteraz odvedenú prácu. A ja, ja som v mene skupiny ALDE predložila pozmeňovacie návrhy a chcem eh, týchto návrhov zúrazniť oblasti, ktoré sú významné pre našu skupinu. E, jednak rozdiel mzde, taktiež prístup k financovaniu, ďalej um, prenasledovanie, šikana, ako aj násilie. Ako ste už však pani spravodajkyňa správne zúraznili, pozoruhodný je počet predložených pozmeňovacích návrhov a preto chcem jasne povedať e, aj priamo vám, že sme aj my otvorení, sme ochotní prijímať kompromisné návrhy. Myslím si, že našim spoločným cieľom musí byť, a aj podľa mňa je, vypracovať čo najjasnejšiu, najsilnejšiu stratégiu, aby sme komisii dali jasne najavo, že parlament je v tomto neoblomný. Musím povedať, že súhlasím s vami v tom, keď hovoríte, že je potrebné stanoviť si jasné ciele, Myslím si, že oblasť eh, rovnoprávnosti by sa mala výrazne posunúť vpred. To je našim spoločným cieľom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Urtasun v mene zelených. Ďakujem, pani predsednička. Niekedy sa dosť ťažko počúvajú niektoré veci, ktoré tu kolegové hovorili. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za veci, ktoré mm, povedala na úvod. Rozhodne nás jej prezentácia potešila ako skupinu zelených. Podstatné pre nás je mať jasné ukazovatele, aby bol merateľný pokrok, respektíve nedostatok pokroku v tých oblastiach, o ktorých tu hovoríme. To nám v minulosti napríklad chýbalo. Či sa posúvame vpred alebo vzad. Toto podľa mňa musí byť súčasťou tejto stratégie. Nechcem to príliš e, naťahovať. My sme predložili viacero pozmývacích návrhov. Budeme o nich hovoriť na schôdze tenových spravodajcov. Niektoré súvisia s e, rodovou e, nerovnosťou v Ehm, taktiež otázky LGBTI by mali byť obsahnuté v správe, taktiež dopad ehm, kompetitívnej devalvácie na politiku úspor, aký to bude mať dopad na nich. Nemôžeme to nejako oddeliť od opatrení Európskeho semestra, bola by to zásadná chyba. Je to súčasťou všeobecnej politickej atmosféry v Európe. A tiež musíme predložiť pozmeňovacie návrhy na zaručenie a taktiež e, opatrenie na boj proti klimatickým zmenám. Pre nás je e, to podstatné tiež v tomto roku Parížského samitu, e, taktiež násilie by sa malo dokumente spomenúť napriek rôznej pozícii, do ktorej nás um, položila komisia a rada v prípade materskej dovolenky e, musíme bojovať. E, pani Arena tu nie je. Myslím si, že, že táto téma sa momentálne zasekla a mali by sme o nej hovoriť e, aj v súvislosti so stratégiou. Sme ochotní úzko spolupracovať v každom prípade s pani spravodajkyňou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Gerike. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani Neuchl. Veľmi si Cením vaše jasné a zrateľné vyjadrovanie. Ak dovolíte, ako tenebý spravodajca by som sa vyjadril k vašej správe, pretože z výboru EMPL to mám na starosti. Chcem sa vám poďakovať. Chcem sa poďakovať kolegyne Koslovskej z výboru EMPL pre za stanovisko. A veľmi ma irituje ehm, váš príliš rodovo zameraný postoj. a keď ako spravodajkyňa na to máte ešte ná, názor, nárok, ja um, nie som uh, žiadnym protivníkom uh, rodoprávnosti. V každom prípade, keď hovoríme o rovnoprávnosti mužov a žien, toto by sme mali však obmedziť na rodovú príslušnosť, pretože to má rôzne iné aspekty, ale za týmto názvom sa e, skrýva celá obrovská škála e, pojmov a rôznych súvislostí, ktoré s tým nemajú nič eh, čo robiť. Eh, len si predstavte, ehm, ako sa cíti žena, ehm, ktorá strávi mesiac s dieťaťom doma a má pocit, že ten mesiac bol úplne stratený. Len eh, sa opýtate týchto žien, či vnímajú čas strávený doma starostlivosťou o deti ehm, ako stratený čas. Ja som otcom siedmých detí, strávil som aj čas s nimi doma dokonca niekoľko rokov. Každý deň som sa z toho tešil, každý deň ma obohatil. Rozhodne to nebola strata času ani strata zdrojov. Našim cieľom by malo byť viac uznať eh, tento prínos. Inou osobitnou témou, eh, ktorá ma tiež hnevá, a tu chcem eh, doplniť kolegyňu, je téma potratov. Všetci veľmi dobre viete, aké je jasné stanovisko, keď sa hlasovalo o správe Estrela a dokonca napokon aj v prípade správy Tarabela. Európa v tomto smere teda nemá žiadne právomoci. E, jednoducho musíte uznať, e, že je to pravidlo subsidiarity. Prestaňte ho neustále ignorovať. Prestaňte e, prichádzať s ideologickými argumentami, ktoré naplňajú jedom akúkoľvek legislatívnu prácu Európskeho parlamentu prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu je eh, základným ľudským právom. Ehm, to platí aj pre nenarodené deti, ale aj pre ženy, ktoré čelia veľmi eh, zložitému rozhodnutiu, ehm, či pristúpiť eh, k týmto interrupciám alebo nie. Je mi ľúto, že vo vašej správe sú aj pozitívne aspekty a to v hojnom počte žiaľ sú úplne zatienené vašimi ideologickými názormi. Opäť raz žiaľ nám takto uniká šanca. Možno sa však napriek tomu predsa len dostaneme napokon k dobrému a plodnému výsledku. Ďakujem. Pani Ward. Ďakujem. Pokúsim sa formulovať to stručne. Chcem oceniť prácu kolegyne Márie na tejto správe. Veľmi e, som e, sa potešila z toho, že som mala príležitosť spolupracovať s ňou na tom a predložiť aj pozmývacie návrhy. Je to stratégia, ktorá sa týka budúcnosti, netýka sa minulosti, e, netýka sa nejakého obmedzeného postoja, vnímania Ehm, definície rodiny. Myslím si, že musíme vnímať reálne eh, svet, ktorom žijeme a taktiež reálne spôsoby eh, a formy, ktoré má v súčasnosti rodina a ktoré bude mať aj v budúcnosti. A musíme podporiť tých, eh, ktorí ehm, majú svojské spôsoby definície rodiny, možno nie celkom totožné s našimi definíciami. Hovorilo sa tu o úcte ehm, medzi pohľaviami. Myslím si, že najlepší spôsob je zabezpečiť, aby mladí ľudia mali e, vhodné e, informácie, vzdelanie o vzťahoch, e, aby si uvedomili, aká dôležitá je reciprocita, tak aby sme neskončili v situácii, v ktorej sa bude prehlbovať násilie. Ja som predtým, ako som prišla do parlamentu, a pracovala s mladými ľuďmi na mnohých týchto témach. Chcela som sa postarať o to, aby mali bezpečné miesta, kde sa budú môcť e, od e, vhodných vzorov e, naučiť, aké princípy si majú osvojiť. Veľmi by ma znepokojilo, ak by sme ignorovali vývoj spoločnosti, ktorý prebieha úplne samovolne. Musíme predsa um, rešpektovať rozhodnutie ľudí, rozhodnutie, ktoré prijímajú v súvislosti so svojím rodinným životom. Um, a taktiež um, musíme nájsť vhodný spôsob, ako to zohľadniť v sociálnej politike štátu. Ďakujem pekne, pani Het. Ďakujem. Ja chcem oceniť prácu spravodajkyne. Myslím, že um, ehm, odjedla veľký kus práce, ako aj tieňoví spravodajcovia. Dúfam, že sa vďaka tomu dostaneme k spoločnej európskej stratégii, ale sme úniou, sme spoločenstvom, kde máme jednotný trh voľného pohybu. Mnoho legislatívnych úprav sa týka priamo situácie žien, ale aj mužov v jednodenných životoch v EÚ a preto potrebujeme spoločné stratégie a spoločné plány práve preto, že nie sme na rovnakej úrovni, pretože nie sme rovnakí. Len si pozrime, aký je príklad eh, pracovného trhu. Príjmy žien a mužov za tú istú prácu, eh, za tých istých podmienok, eh, s tým istým vzdelaním. Vieme, že ženy majú zhruba 16% nižšiu mzdu za tú istú prácu. Okrem toho všetky členské štáty podporili občianske slobody, keď vstupovali do EÚ Vieme, že viacero členských štátov porušuje tieto slobody po tom, čo ich eh, oficiálne podporili a schválili. A preto je dôležité prijať stratégiu v tejto oblasti. Mnoho eh, oblastí, ktoré sa týkajú rovnosti, práve spadá do tohto okruhu. My nie sme legislatívny orgán, sme tiež orgán, ktorý formuje verejnú mienku. Myslím, že môžeme slúžiť eh, aj ako orgán, ktorý bude informovať ľudí o osvedčených postupoch. Len sa napríklad pozrime na násilie mužov na ženách. Tu všetky ženské štáty s tým majú problémy. Bez hľadu na to, z akých dôvodov, je to rozhodne problém, ktorý sa musí riešiť. A my môžeme napríklad poukázať na to, ktoré sú osvedčené postupy v tejto oblasti. V roku 2015 ešte stále ani zďaleka nevládne rovnosť medzi pohľaviami, taktiež E, sú rozdiely v príjmoch, e, mzde, e, čo sa týka možnosti práce na čiastočný úvezok. Nie je tu priestor len veci zlepšovať. V oblasti legislatívy musíme priamo zapojiť ľudí do tohto procesu. Potrebujeme viac detí v Európe, isté, že to je pravda, ale aj viac žien na pracovnom trhu. Každá žena, ktorá tu teraz sedí, to veľmi dobre vie Potrebujeme viac žien na trhu práce a predovšetkým budúce generáciám ľudia, ktorí sa narodili v 40. 50. rokov, ktorí postupne budú ochádzať do dôchodku, vedia, že potrebujeme viac žien aj z ekonomických dôvodov a práve preto potrebujeme väčšiu mieru rovnosti medzi mužmi a ženami, musíme si navzájom pomáhať. Tri štvrtiny žien, ktoré pracujú na čiastočný úvezok, sa starajú a vykonávajú aj zároveň všetky domáce práce. Teda musíme im aj v tomto pomáhať. Isté, že nemusíme mať legislatívu v všetkých oblastiach, ale potrebujeme nejaké usmernenia, pretože zdá sa, že v praxi to nefunguje. Myslím, že všetky členské štáty by čerpali výhody z takéto stratégie, dokonca aj krajiny, e, ktoré nepodporujú takýto pokrok. Pani Petír, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Mm, po výbore FAM často diskutujeme o stratégiách, o správach, ktoré sa týkajú rovnosti eh, medzi mužmi a ženami. Všetci chceme prispieť eh, k tomu, aby sme túto rovnosť dosiahli. Niekedy nadobudem dojem, ako keby sme trávili viac času ideologickými diskusiami, ako ehm, keby sme sa venovali konkrétnym opatreniam, ktoré môžu priniesť výsledky. správa, ktorú vypracoval pán Tarabela, eh, je ešte v čerstvej pamäti nás všetkých. Myslím, že by sme nemali nejakým spôsobom narúšať eh, svoje právno členských štátov, pretože by sme sa dostali do rozporu s princípom subsidiarity. V tejto správe som si všimla, že v kapitole o zdraví sa navrhujú isté opatrenia, na úrovni EÚ, namiesto toho, aby príjmali členské štáty. Chcem navrhnúť, aby sa nevypracovali žiadne ďalšie správy, ktoré podkopávajú princíp subsidiarity. Ďakujem. Bueno, y antes de pasar... Dobre, takže predtým, než slovo dostane komisia, sa vydrmi ja, som predsedničkou, ale taktiež mám právo sa vyjadriť v rámci diskusí. A je pravda, že to bolo vznesených veľa otázok zo strany kolegov, ktoré plne podporujem. Takže náš výbor sa musí vyjadriť k tomu, že potrebujeme špecifickú európsku stratégiu, ktorá by riešila otázku rovno, rodovej rovnoprávnosti. Je to veľmi dôležité. V rámci tejto stratégie potom budú stanovené rôzne témy, rôzne prístupy. Samozrejme, niekde máme v rámci legislatívy aj e, právomoci. Inde skôr môže dôjsť e, výmene osvedčených postupov, dobrých metód. Ale v každom prípade je treba diskutovať. No a náš výbor vypracováva správy, v súvislosti s ktorými predsedníctvo a koordinátori potom e, rozhodneme ďalej. Ohľadom dôležitosti, takže tento parlament sa musí vyjadrovať k určitým otázkam. A na záver chcem povedať, že Európa v 21. storočí alebo v tejto ebe v 21. storočí ženy, ktoré sme sa rozhodli nebyť manželkami ani byť matkami, sme plnoprávne ženy v rámci našich aktivít, v rámci našich životov. Sme na rovnaké úrovni ako ostatné ženy. Takže rešpektujeme aj také ženy, ktoré sa rozhodli pre túto cestu. Sú tu určité tradície, ktoré v podstate vháňajú ženu do určitej úlohy, ale myslím si, že toto len zbytočne vracia Európu o niekoľko storočí skôr, kde ženy mali v podstate len konkrétne úlohy. Takže sú aj ženy, ktoré nie sú matkami, nie sú manželkami, ale sú rovno, majú rovnaké práva ako ženy, ktoré sa rozhodli byť manželkami matkami. A teraz dostane slovo Európska komisia, pani Sasta Mojnen z DG Justice. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajkyni za prácu pri návrhu správy. Je to naozaj dôležitá diskusia, lebo teraz tu hovoríme o budúcnosti politiky pre rodovú rovnosť počas súčasnej, alebo súčasnej komisie súčasného parlamentu. A my už dokončujeme implementáciu existujúcej stratégie o kvalite alebo rovnosti medzi mužmi a ženami koncom tohto roku, takže je to naozaj dobre už načasované. A za komisiu my to počúvame s veľkým záujmom. Rovnosť medzi e, mužmi a ženami to je hodnota, otázka základných hodnot aj v základných zmluvách z, od začiatku EÚ. Je to otázka ľudských práv, práv mužov a žien. Práva mužov a žien sú ľudské práva a je to tiež téma, ktorá sa týka ekonomiky. Rast e, Európy, v Európe nie je možný bez toho, aby sa toho zúčastnili muži aj ženy pri budovaní nášho pracovného trhu a našej spoločnosti. A myslím si, že tieto tri aspekty e, sa preukazujú aj v súčasnej správe, ktorá poukazuje na to, že keď sa dívame na tri aspekty, máme širokú oblasť pred sebou a my na komisii by sme ocenili to, keby parlament takisto sa snažil zabezpečiť priority v týchto otázkach. Máme určitý časový harmonogram, máme určité zdroje. A toto vlastne bola tá, ten leitmotiv už e, z komisie aj za predsedu Junckera, že vyberieme si veľké projekty a budeme sa na ne sústrediť a práve v tomto zmysle sa tešíme na budúcu konečnú správu parlamentu o budúcnosti rodovej rovnosti v najbližších rokoch. Takže ďakujem pekne a my samozrejme sme vám k dispozícii aj na akékoľvek otázky. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Ďakujeme. Chcem vás informovať, že hlasovať sa bude vo výbore 6. alebo 7. mája. Ešte nemáme úplne určený program. A myslím si, že zatiaľ spravodajkyňa s ostatnými ťaľnými spravodajkyňami budú mať do času na to, aby tam zakomponovali väčšinu pozmeňujúcich návrhov a taktiež vypracovali kompromisy. No a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to diskusia ohľadom situácie súvislosti s dodržiavaním základných práv v EÚ. Spravodajkyňou je pani Ajuto, Prostra teraz dostala slovo. Prezident. <clears throat> Chiaramente per motivi di spazio non è stato possibile inserire tutti i temi e gli aspetti. Takže, čo sa týka toho obmedzeného času, ktorý máme v dispozícii, tak samozrejme nemôžem hovoriť o všetkých aspektoch základných práv, ale mám tu pár kľúčových um, bodov, ktorými chcem začať a potom teda prídu aj príspevky kolegov. Ženy sú naďalej obeťami psychologického sexuálneho násilia a taktiež deti sú zneužívané. Napríklad v Taliansku sme počuli nedávno o konkrétnych príkladoch, ale sú to ďalšie prípady, o ktorých sa vôbec nedozviem, pretože tam dochádza k zastražovaniu tak teda ľudia sú často prenasledovaní, sexuálne zneužívaní aj prostredníctvom rôznych nových technológií. Často vieme, aký negatívny dopad môže mať využívanie sociálnych sietí. Tam často sa to tak zamotá, že potom tie obete sa z toho nikdy nedostanú. Je to veľmi citlivá téma, pretože často tam potom e, dochádza e, k vraždám žien rukou ich partnerov. Taktiež e, tu máme vraždy tzv. cti. Tuto vidíme, že často sociálny pokrok alebo kultúrny pokrok ešte v niektorých oblastiach pokrivkáva. Ďalej čo sa týka homofóbie, to je taktiež dôležitý aspekt, a ženská homosexualita je ešte menej pochopená než mužská, pretože často e, žena je videná primárne ako sexuálny objekt pre e, mužov. Ďalej. I sú mnohé prípady, kedy je žena diskriminovaná, pretože je žena, ale napríklad z iných e, dôvodov, napríklad pretože to je žena imigrantka, alebo žena s nejakým handicapom, alebo žena, ktorá je diskriminovaná z dôvodu toho, aký životný štýl si zvolila. A, takže tu sú nedostatočne zastúpené. Nehovorím len o veľkých firmách a e, na vysokých politických úrovniach, ale tiež aj o miestnej úrovni, kde ženy sú často vylúčené z rozhodovacieho procesu. Pred, kvôli tomu, aké sú tam sociálne tradície, že sa považujú tradične muži za tých, ktorí o veciach rozhodujú. Čiže toto treba zlepšiť a pracovať na tom, aby sme veci zlepšili. Takže vyzývame členské štáty, aby viac na tomto pracovali, tiež pracovali aj s Európskou inštitútom pre rovnosť a agentúrou pre základné práva, tak aby spoločne vypracovali stratégiu, ktorá nám umožní bojovať proti akýkoľvek forme diskriminácie na násilia. Mám aj určité mm, dodatky, ale to už som si rada vypočula aj kolegov. Ďakujem pani Lajuto za tento úvod a teraz dostávajú slovo kolegovia, ktorí sa chcú zúčastniť diskusie, takže najprv pani Ajala Sender. Ďakujem pani predsednička. Áno, chcem predovšetkým pogratulovať spravodajkyni za to, že identifikovala rôzne aspekty, v ktorých teraz naďalej sú dostatočne dodržiavané ľudské práva v EÚ a taktiež hovorila o tejto viacnásobnej diskriminácii, trojitej diskriminácii je dôležité o tom hovorí v rámci tejto správy, o tom, že ľudské práva v rámci EÚ že e, často teda sú mm, porušované ľudské e, práva žien. A ďalej. Takže chcela by som hovoriť o rôznych špecifických bodoch. Napríklad narastá, miesto toho, aby e, klesala miera obchodu s ľudskými bytostiami, taktiež sexuálne vykorisťovanie ďalej, taktiež narastá miera e, sexuálnej e, šikany. Je treba identifikovať, akým spôsobom teda to tam vyzerá, ako môžeme proti tomu bojovať, pretože inštitúcie by mali e, hájiť ľudské práva, taktiež práva napríklad žien s handicapom, ktoré sú zneužívané alebo sú šikanované napríklad v rámci verejných inštitúcií. Ďalej tu máme e, pracovnú šikanu, napríklad žien v tzv. mužských odboroch, napríklad v armáde, v Španielsku sme mali mnohé prípady, ktoré tak e, v podstate sypú sol do rany e, tej potreby vytvoriť nástroj, ktorý by podporoval ženy, ktoré sú diskriminované, ktoré sa nachádzajú v situácii, kedy majú komplikovaný prístup k spravodlivosti, pretože je tam určitá hierarchia a je veľmi ťažké, aby e, volali o pomoc alebo žiadali o nápravu situácie. A taktiež tu máme iné ťažkosti, ktoré sa nám môžu zdať ezoterické, pretože sú napríklad ženy v sektoroch, kde nie sú hospodárske problémy, ako napríklad vo finančnom sektore, ale Taktiež je tam veľká miera pracovnej šikany, ale často sa o tom vôbec nevie, pretože je tam tá dvojitá miera neviditeľnosti no, týchto, týchto um, situácií. Takže myslím si, že toto všetko by sme mohli prijať do tej správy. Bolo by to veľmi zaujímavé. My napríklad v Španielsku sme zažili veľké škrty a teda pravicová vláda eh, škrtala predovšetkým v tejto oblasti ochrany proti diskriminácii. Takže je to treba opäť posilniť a podporovať rozvoj nástrojov na boj proti diskriminácii. Takže my určite dodáme pozmenujúce návrhy, ktoré doplnia túto správu. Ďakujeme pani Galpelt szépen nem a saját nevemben Ďakujem pekne. Ja teraz hovorím, ako teraz sa, nehovorím teraz e, ako sám za seba, hovorím teraz za pani Barbaru Materu, pretože ona vlastne je spravodajkyňa za EPP, ale ma požiadala, aby som ju tu zastúpila. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať spravodajkyni. Celej EPP je, je podpora pre túto správu. My máme ale problém, a to v druhom odseku, kde spravodajkyňa vyzýva členské štáty k tomu, aby, z, aby zabezpečili mm, rodovú rovnosť a tiež, aby tu boli určité aj zariadenia, ktoré sa budú venovať e, týmto, e, tejto rodovej rovnosti, pričom je potrebné zabezpečiť to aj financovaním a zamestnancami a podobne. pani Matera to kritizuje nie cieľ, ale spôsob, akým sa to má zabezpečiť, čiže by to mali byť nejaké národné orgány pre rodovú rovnosť, ako sa zabezpečí tam napríklad nezávislosť týchto zariadení, tiež e, financovanie a toto všetko všetko by malo byť aj tak kompetenciou členských štátov a to je práve tento problém. Európska únia prakticky nemá žiadne právomoci v tejto oblasti a my EPP by sme boli za to, aby to tak zostalo. A preto pripravíme aj novú formuláciu pre tento odsek ktoré bude dávať oveľa väčší, širší mandát alebo zodpovedať širšiemu mandátu Európskeho parlamentu. Naše pozmenujúce návrhy e, zabezpečujú zlepšenie správy a takisto e, Chceli by sme spomenúť aj istambulskú dohodu. A pokiaľ ide o zneužívanie a vykoristovanie, Podobne tu takisto sú, budeme pripravať určité detalnejšie návrhy. E, takisto by sme chceli zabezpečiť aj vy, alebo podporiť výmenu skúseností medzi členskými štátmi. Tiež predložíme aj konštru, respektíve podporíme konštruktívne um, návrhy, ktoré v podstate nie sú proti subsidiarite. A a je dôležité, aby to, čo je v texte, išlo tým smerom, ktorý je pre nás dôležitý, aby dosiahol ten cieľ, ktorý, ktorý nám ide. Ale pani Matera nepodporuje zmenu migračnej politiky v Európskej únii. Nie je možné o tomto diskutovať, eh, tak ako to je navrhnuté v tej Ďakujem pekne, ďalšia pani kolegyňa, ďakujem pekne. A ja ako ostatné kolegyne vítam, alebo kolegovia vítam túto správu osobitne v odseku B, kde je aj definícia násilia, ktorá obsahuje aj psychické zneužívanie, čo je veľmi dôležité pokiaľ ide o viacnásobnú diskrimináciu voči ženám aj v vzdelávaní, službách. Myslím si, že tam treba urobiť množstvo, veľa, množstvo práce. Ehm, ďalej, akčný plán ale ja by som sa chcela vrátiť e, k tej pripomienke, ktorá teraz odznela k odseku 3, e, aby naozaj bola dostatočná finančná nezávislosť a finančná nezávislosť pre národné orgány pre rodovú rovnosť, pretože keď sa pozrieme na to z perspektívy Británie, naozaj my vidíme, že sú tam veľké škrty tomu, tomto národnom orgáne Británii a dôsledky je vidieť e, predovšetkým pri presadzovaní práv a keď vaše práva nie sú presadzované alebo implementované, tak prakticky ako by neexistovali. Čiže toto je naozaj veľmi dôležitá oblasť. Takže súhlasím s, pred, s pripomienkami, ktoré odzneli tesne pred chvíľkou. Ďakujem. A na záver vám chcem oznámiť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 7. apríla a už odteraz môžete zasielať pozmenujúce návrhy elektronickou cestou. A teraz prechádzame k ďalšiemu do programu. To sú bezpečnostné e, výzvy v oblasti Stredného východu a Severnej Afriky a v budúcnosti pre politickú stabilitu. Pani Arena, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto stanovisko je vlastne stanoviskom výboru AFETu k bezpečnostnej situácii v, na Blízkom východe a Severnej Afrike. A chcela by som sa dotknúť niekoľko otázok, ako je teda potreba e, rodovej rovnosti e, vo všeobecnosti a ako je treba bojovať proti násiliu páchanom na ženách, osobitne v týchto regiónoch. Ehm, E, to, že Daša a ISIS vlastne majú tento región vo svojich rukách a fungujú vlastne úplne bestrestne. A teda zraditeľnosť žien, utečencov, detí, to všetko vlastne pokazuje na to, že naozaj nemajú ani dostatočne chránené práva eh, v utečeneckých táboroch a tam tiež dochádza k násiliu, pričom týchto táboroch by naozaj mali byť bezpečí. Takže určite sa nám podarí pri práci s dennými spravodajcami tento text eh, zlepšíme, pretože je do veľkej miery obmedzený a my sa, budeme sa snažiť ho rozšíriť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pani Galpelc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Gabriel képviselő. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani eh, Gabriel je teda si kolegyňa, ktorú ja tu dnes zastupujem ako tieňová spravodajkyňa. Eh, by som sa chcela ospravedlniť za kolegyňu, ktorá dnes nemôže byť prítomná musela zotrvať v Bulharsku, pretože má tam e, pracovné povinnosti, ale pre ňu je veľmi dôležité, aby ste sa oboznámili s jej názorom. E, predovšetkým, podobne ako pani, som, by som sa chcela poďakovať pani Aredne za túto výbornú správu alebo ten, ten návrh. Je o to, že toto stanovisko je veľmi precízným stanoviskom a sústreduje sa, e, alebo venuje sa situácii žien v Severnej Afrike a blíz, na Blízkom východe. Takže pani Gabriel si myslí, že tento text e, ešte by mal byť trošku rozšírený a ona predloží aj pozmenujúce návrhy. E, tri veci. Prvá vec, otázka práv žien tá by mala byť uvedená alebo spomenutá aj v diskusiách Arabskej ligy. Po druhé, úloha žien e, pri tvorbe mieru a stability v tomto regióne. A tretia vec, možnosť, e, aby toto stanovisko naozaj sa mohlo využiť tak, aby využila Európska služba pre vonkajšiu činnosť, aj Európska komisia, aby mohli e, vyzvať e, k tomu, aby sa zúčastňovali aj viaceré ženy, ktoré idú do delegácií a misií v tomto regióne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Urtasun teraz, alebo nie, nechcete sa vyjadriť. Takže, dobré, pokiaľ už sa nikto ďalší nechce vyjadriť, alebo... Dobre, teraz mi tu povedali, že ESVČ sa chce vyjadriť, pán Richard. Muchas gracias. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať všetkým to, že by som sa chcela poďakovať výboru aj delegácii poslancov, ktorí sa zúčastnili 59 eh, konferencii o statuse žien v New Yorku. A pokiaľ ide o návrh stanoviska, o ktorom sa teraz tu diskutuje, tu to chceme vyjadriť podporu aj v rámci diskusie pre správu AFETu. My sme tiež pripravovali stanovisko a um, chceli by sme poďakovať eh, za túto diskusiu o spravodajkyni. Myslíme si, že je dosť produktívna. Na jednej strane vzdeláme tie myšlienky, ktoré sú v návrhu eh, stanoviska, pretože je tu úloha pre prehlbenie ekonomického rozvoja a práve tam, v tomto je dôležitý um, zabezpečenie mieru. Takisto je, vieme, pracujeme aj, alebo na, našu, na našej strane je takisto Európska služba pre vonkajšiu činnosť e, od vlasti podpory e, práv žien. Diskut, ako viete, takisto aj Liga arabských štátov, tí boli na návšteve už na jeseň a pripravili e, spoločný program medzi Arabskou ligou a EÚ a to je už prioritou. A my samozrejme tým pádom vítame aj túto diskusiu tu, e, pokiaľ ide EÚ a Stredomorie. Chcem pripomenúť, že tu je mechanizmus e, follow-up, ktorý bol prijatý v Paríži s veľmi dobre pripracovaným vyhlásením a to bude ďalej um, pokračovať ďalšími e, zasadnutiami, tak aby sme čo najskôr mohli veci dostať do pohybu na najbližšom ministerskom stretnutí na budúci rok. Muchas gracias. Eh. Ďakujem. Takže chcem vám ešte povedať, že lehoto na pozmeňujúce návrhy je 13. apríla o 5. pobede. A teraz už dnešné zasadanie končí a zajtra o 10. budem pokračovať. Ďakujem.